Ja, meine Damen und Herren, darf Sie alle zahlreich begrüßen, insbesondere... Dámy a páni, chcem vás všetkých privítať, hlavne hostí, takisto aj striedmo prítomných poslancov. Musíme začať veľmi načas, je mi to ľúto, pretože program je veľmi nabitý, nemôžem brať ohľad na tých e, neskoršie prídivších. Chcem vás upozorniť na to, že e, keď Keďže sa e, stretávame dnes poprvýkrát, tak e, poprosím o minútu ticha pre obete e, osobitnej katastrofy, ktorá má nebývalý rozsah v Japonsku. Nikto nevieme, koľko obetí nakoniec bude. A preto vás poprosím o minútu ticha a spomienky na ľudí v Japonsku. Ganz herzlichen Dank. Srdečne ďakujem. K programu potom ešte zo pár e, poznámok organizačných. Bod so správou e, konkrétne ide o 15, ide o e, správu kolegu Remeta. Musíte to ale všetci vedieť, aby ste boli včas, včas prítomní. A ďalej potom zajtra z popoludní o 17.30 príde za nami pán, pán komisár Oettinger. To sa ujasnilo až cez víkend a bude hovoriť o udalostiach v Japonsku z jeho pohľadu, do akej miery on to môže posúdiť a do akej miery sa to týka európskej politiky. Budeme klásť otázky a to znamená, že e, budeme musieť trošku času získať alebo ušetriť na vypočutí. To je bohužiaľ zlá správa pre kolegyňu Wagner, ale musíme nejak ten čas pre pána komisára vytvoriť. Mm, zajtra má rokovania s príslušnými odborníkmi z priemyselnej oblasti, s predstaviteľmi štátnej správy a priamo potom navštíví nás, a to je podľa mňa aj najlepšie načasovanie, pretože práve potom nám môže autenticky z prvej ruky, tak povedať, povedať potrebné informácie. Musíme teda natiahnuť to, e, alebo skrátiť viac menej to e, vypočutie tak, aby sme to stihli. Toto boli veci, ktoré sme naozaj nemohli predvídať. Ešte jedno upozornenie pani kolegyňa Jordan Cisley mala nehodu a preto tu nemôže tento týždeň s nami byť. Takže toto vypočutie sa E, uskutoční, ale bude ho viesť e, iný kolega. Nevieme ešte kto a nemôžeme však už vypočutie odrieknúť. Ešte e, snáď poznámka, že respektíve to je asi všetko k programu. Ak súhlasíte, tak toho potvrdzujeme. Ďalej potom bude dva, vám poviem, že sa pripravuje 22. marca od 15. hodiny workshop e, v miestnosti Jan 4Q2 na tému e, technológie obnoviteľnej energie. A ďalej potom je tu aj, aj workshop výboru ENVY k fungovaniu e, systému obchodovania s emisiami a flexibilným mechanizmom 22. marca 9.30 a 3E2. Ďalej ešte potom ponuka pre nich samozrejme, aby sa zúčastnili aj na e, rozhovoroch s pánom Tingerom, aby boli aj oni informovaní. Toľko na úvod. Víkend bol plný udalostí a e, mnohé tie otázky nás budú zamestnávať. Napriek tomu v našej práci musíme pokračovať a to hneď e, bodom číslo 4, kde ide o ochranu údajov v Európskej únii. Pán kolega Chichester e, tu e, má e, čo povedať k stanovisku. On dostane ako prvý slovo. Prosím, buďte pri všetkých bodoch tohto týždňa čo najstručnejší, aby sme nemuseli ochudobniť niektoré body. Naozaj Máme veľa roboty, sme dôležitý výbor, takže musíme v disponibilnom čase všetko aj stihnúť. Giles, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Len podporujem vaše e, úvodné poznámky a takisto e, uskutočnenie minuty ticha, e, ktorú sme si uctili obete v Japonsku po, mol, e, malé, malá oprava, myslím si, e, že i v mojom programe sú to body 3 až 4, ale chcem sa vyjadriť k obo. V prvom e, prípade ide o komplexný prístup k ochrane osobných údajov v Európskej únii a potom je to výmena názorov k ENISE. Začnem bodom 3 máme veľmi nabitý, nabitý program k, to, k, k tomuto bodu. Gestorský výbor si želá, aby táto správa napredovala. A preto my za náš výbor sme vypracovali neformálny pracovný materiál. Ospravedlňujem sa, že je len v dispozícii len v angličtine. Rád by som však poďakoval sekretariátu za ich eh, podporu eh, na včasnom vypracovaní tohto materiálu aby, ju, aby si ho mohli kolegovia posúdiť. Ide o dôležitú o, e, oblasť verejnej politiky, týkajúcu sa z osobných slobod, pretože ochrana osobných údajov je citlivá otázka. Tu musím e, čo si povedať aj k svojim záujmu, pretože ja ak e, som kontrolór údajov na základe zákonov registra, britského registra o ochrane údajov. Ide o legislatívu teda, ale by mohla to byť legislatíva, ktorá by sa mohla týkať práve mojej činnosti. Na druhej strane e, by som práve z tohoto titulu mal e, lepšie rozumieť tejto téme. E, identifikovali sme tu určité problémy, sporné body, ktoré si zaslúžia diskusiu a po výmene názorov by nich malo vzniknúť návrh stanoviska. Čiastočne ide o konceptuálnu diskusiu, ide o diskusiu o tie otázky, ktoré ste uviedli, e, súkr, súk, otázky sú, súkromia a s, o, takisto e, otázka, otázka zodpovedania sa nie je to veľmi originálna e, otázka len pre túto oblasť, ale súvisí s ochranou údajov. Otázka zodpovednosti. My sa tu snažíme e, e, pomenovať potenciálne problémy v širšom kontexte, ale sú to, aby sme mohli precíznejšie definovať veci v zákonodarstve. Uvítal by som a vy ste, pán predseda, povedali, aby sme nešli do detailu, keďže času nie je veľa. Všetko nájdete v pracovnom materiálu, budem si len vážiť e, komentáre tieňových spravodajcov. Budeme sa snažiť ich e, vklad e, pretaviť do stanoviska. vyslovil by som tiež slova varovania. Musíme byť opatrní, kým predložíme e, návrhy, ktoré by e, zťažili zaťaženie, e, pracovné vyťaženie súkromníkov a mimovládnych organizácií, pretože ak uložíme ďalšie väčšie bremeno dozorného charakteru nad údajmi, tak treba to aj opodstatniť. Na to musia naozaj existovať dobré dôvody, lebo je to ďalšia príťaž pre uh, obchodné subjekty a preto by to vítané nebolo. Stolky, e, toľko na úvod a teraz som pripravený dať priestor kolegom, poslancom a takisto tieňovým spravodajcom. Ďakujeme pekne. Slovo ako prvý má pán Cukalas, ktorý sa prihlásil. Pán predseda, milí kolegovia, chcem poďakovať pánovi Čičesterovi za jeho veľmi dobrú prácu, ktorú urobil, pripravil tento pracovný dokument o ochrane osobných údajov. V dokumente hovorí o viacerých otázkach, e, ktoré by mal tento výbor riešiť, ako napríklad vágnosť e, pojmu súkromia, to sa mm, robí ľahko v legislatíve, potom zodpovednosť, má to úplne nový význam v informačnom veku a aj na odlišných kontinentoch. Kto je ochranu za kto je zodpovedný za ochranu týchto dát a aká jurisdikcia, milí kolegovia, odhaduje sa, že súčasný digitálny výsledok ľudstva predstavuje 1200 miliónov gigabajtov a tých 200 gigabajtov je na hlavu. Tento informačný tok môže byť zdrojom inovácií a rastu. Väčšina inovatívnych spoločností na internete je založená na spotrebiteľoch, ktorí chránia svoje dáta. Sú to dáta rôzneho charakteru a užívateľia e, nechcú, aby sa zneužívali ich súkromné dáta. Toto je cena, ktorou platíme za služby, ktoré dostávame Ochrana súkromná je stálou otázkou 21. storočia. Naša inštitúcia ale nemá možnú pružnosť, ktorá je potrebná aby sme čelili digitálnym technológiám. Európska únia potrebuje rámec, legislatívu, odporúčania a postupy pre ochranu dát, pokiaľ ide o inováciu v súkromí. Potenciál pre inovačné spoločnosti by mali byť zdrojom služieb, lepšie riadenie e, ochrany osobných údajov je potrebné a koncept e, súkromia má iný, úplne iný rozmer. My ako zákonodarcovia by sme sa mali na to pozerať z tohto hľadiska a rozšíriť e, to, tento pojem o oblasť vzdelávania. Takisto digitálni občania, to je nový pojem, tu zohráva úlohu vzdelávanie, sú s tým spojené práva a povinnosti. E, všetky vrstvy obyvateľstva, ako aj zákonodarcovia, by mali byť vzdelávaní, pokiaľ ide o otázky spojené so súkromím a s implikáciami na správanie sa online a offline. Ďakujem. Paul Rübich. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je Paul Rübich. Ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať Charlesovi k jeho správe. Dáva si pozor na malé a stredné podniky, to je vždy vzorné, keď e, sa na jednej strane e, e, pozeráme aj na veci protichodné. Na jednej strane tu máme od, napríklad Wikileaks, ktorý všetci chvália, všetko je transparentné, všetko má byť zverejnené okrem snáď porušenia listového tajomstva a špionážnych tajomstiev. Na druhej strane vieme, aká dôležitá je, akou dôležitou sa stala sféra súkromia a teda tieto dva extrémy, teda ten objektívny a ochrana súkromnej oblasti a na druhej strane Wikileaks, no, tak práve tu niekde v tej šedej zóne zákonodarca musí uh, problémy vyriešiť a pozrieť sa, kde je skutočná sila. Myslím si, že uh, Máme tu už mnohé systémy, napríklad EMAS, kde je dobrovoľné certifikovanie práve pre malé a stredné podniky. Tu by sa mali tieto dobrovoľne nechať autorizovať, certifikovať, ale záväzné eh, alebo, alebo záväzne poverení eh, eh, predstaviteľia ochrany dát, tak tu sú spojené s tým samozrejme aj náklady a tým pádom by sme zobrali konkurenčnú výhodu práve malým a stredným podnikom a preto chcem plne podporiť postoj pán, pána Čičestra. Pani Bobínska, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako tieňová spravodajkyňa musím podporiť eh, vaše slova, ale povedať aj niekoľko komentárov. Neskôr teda musíme oddeliť myšlienku dát, ktoré sú online a offline, pretože e, počítače a, a podobné spoločnosti nie je to isté ako miestni lekári a títo lekári nie sú to isté ako webové stránky. Preto nemôžeme uplatňovať rovnaké pravidlá pre obe skupiny. To sa tiež týka nedostatku času ktorý je s tým spojený a mm, dúfam, že komisia na toto nebude zabúdať. Po druhé, je tu potreba, ako ste spomenuli vy sám, e, kodifikovaného opisu e, pojmu súkromia Musíme podporovať napríklad mobilné telefóny, a internetové technológie, ktoré by sa mali vytvárať na tomto princípe súkromia, vytváraného súkromia. Tretí bod je otázka regulácie zberu dát a výmeny dát. Toto je veľmi dôležité pretože údaje odozdávame e, spoločnosťam, ktoré ich e, predávajú ďalším spoločnosťam a takto údaje vlastne cestujú. Ehm, takže nemajú tú istú silu. Dnes máme spoločnosti, ktoré e, zberajú verejné a súkromné údaje, budujú veľké databázy a to, tu je potrebné nejaké právne riešenie. Potrebujeme nejak nejakú silnejšiu úroveň e, e, regulácie zo strany EÚ, ako je to v prípade súkromných údajov. Mm, prenos e, údajov by mal byť aspoň vystupovateľný, aby sme vedeli, komu sa tieto údaje dovzdali, aké to malo dopady. E, Kontrola, kontrolór údajov mm, musí sa niekomu zodpovedať. A tiež musíme pracovať e, v tom zmysle, e, že ak ide o nejakú tretiu osobu, tak tu je tiež potrebná vystupovateľnosť. Táto smernica by nemala negatívne ovplyvniť smernicu o e, elektronickom ochrane dát. Takisto Facebook a ostatné e, internetové spoločenstva zohrávajú v tejto oblasti veľmi dôležitú úlohu. Táto oblasť je pre nich vitálna, preto musíme e, na toto upozorniť. Ďakujem pekne. Herr Kollege Lamberts. Kolega Lambert, e, budem nadväzovať, nadväžem na to, čo povedala pani Kolárska-Bobinská. E, PDB PBD pardon, je novou hospodárskou činnosťou a je to zdroj potenciálneho rastu. Um, Umožnili sme e, existenciu vecí, ktoré predtým neboli e, možné. Musíme priznať, že je tu množstvo nových spoločností, ktoré si z toho urobili svoj obchodný model na tomto princípe predaj informácií konečným spotrebiteľom. Vďaka tomu to prekvitajú. A neviem, ako sa na to pozeráte vy, ale ja si myslím, že sú tu opatrenia, ktoré musíme prijať a tieto môžu ohroziť obchodné modely niektorých spoločností. I ja, mňa sa to netýka, pretože mňa zaujíma skôr, e, zaujímajú ma skôr práva na súkromie ako obchodné modely nejakých spoločností, no ale mali by sme si toto uvedomiť, pretože Charles, vy ste uh, alebo mm, niekto iný spomenuli, že je toto hospodárska činnosť, ktorá je želateľná. Ja by som povedal ale, že nie je želateľná za každú cenu. Vo vašom dokumente sa mi páčila tá skutočnosť, že sa snažíte o jasnosť konceptov, keď hovoríte o e, PBD, ale pre mňa je to tiež také vágne Eh, legislatíva by, mali, by mala byť špecifická, nie príliš taká všeobecná, takže toto vítam. Eh, čas, ktorá sa mi najviac nepáči, alebo ma trápi, je to, že za posledné roky, keď sa uchádzate o nejaké pracovné miesto, tak v podstate uh, E, dôjde k analýze, e, skúma sa vaša minulosť a každý občan by mal mať určité právo na to, aby sa na jeho minulosť zabudlo do určitej miery. Máme e, spoločnosť, ktorá sa snaží zaznamenať všetko, čo ste robili aj 10 ročia dozadu a z historického hľadiska je toto možno zaujímavé, ale pokiaľ ide o obchodné využitie týchto údajov, to by mohlo uškodiť e, takémuto uchádzačovi. Takže mali by sme nájsť spôsob, akým podporiť právo na mm, súkromie. Teším sa na diskusiu a prácu v tejto oblasti spolu s vami. Ďakujem. To by som snáď dal slovo, ale nie je tu nikto z komisie. Možno ešte Charles, nech sa páči. ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj kolegom za ich veľmi užitočné príspevky. Nadviazem na niekoľko bodov. Najskôr pán Sukalas e, spomenul e, počítače a ich význam a dopad. Naozaj, toto, s týmto súhlasím. Je to relatívne nový koncept. E, ľudia, ktorí sú za to, aby počítače alebo informačné technológie mali takýto dopad, tak by sú za to, aby bezpečnosť bola silnejšia pomocou nových technológií. To tvrdia. Ja o tom som presvedčený. Ako teda zachovať ochranu údajov v takomto médiu je viac ako filozofická otázka podľa mňa. a ďakujem Polovi Rubigovi za jeho podporu mojich pripomienok e, k malým a stredným podnikom. On je veľkým zástancom malých a stredných podnikov a my s týmto samozrejme súhlasíme. Pani Kolárska-Bobinská, povedali ste, že je dôležité oddeliť online a offline. Keď som začal s registrami na ochranu údajov v Spojenom kráľovstve, tak e, išlo iba o údaje, ktoré boli elektronické. E, tie papierové údaje neboli predmetom takéto regulácie a toto bol jeden zo spôsobom, ako túto povinnosť obísť. Mali by sme teda veci oddeliť a súkromie by malo sa týkať oboch skupín. Hoci pravdepodobne zachovanie súkromia a zachovanie tajomstva na papieri je jednoduchšie, ako to je v prípade elektronických údajov. Ak chcete udržať tajomstvo, tak stačí, že na to dáte nápis Top Secret a necháte si to na stole ako papier a nikto si to nevšimne. Ak e, to dáte do obalky, tak ľudia to zoberú a budú tomu venovať pozornosť. Môžeme to ešte ďalej prediskutovať keď budeme pracovať na texte, texte stanoviska. A súhlasím eh, s názorom, že musíme byť opatrní, keď hovoríme o predaji dát, pretože toto je obchodovanie a my chceme údaje chrániť. Takže toto má tiež svoj význam. Filip Lamberts o, hovoril o, o histórii a to pokladám za zaujímavé. Mnohí ľudia, mnohí politici by boli radi, keby sa časť ich minulosti vymazala. Avšak myslím, že to by bolo ťažké. A toto je otázka zatvorenia dverí stodoly, keď už kôň vošiel. Takže snažíme sa údaje chrániť pretože niektorí hovoria, že potrebujeme viac ochrany a viac súkromia, ktoré, ktoré treba zachovať, ale to znamená, že vytvoríme ľuďom priestor e, na veci, ktoré by inak robiť nemohli. Ďakujem všetkým za ich príspevky a zorganizujeme stretnutie tieňových spravodajcov a vytvoríme návrh, vypracujeme návrh stanoviska. Neviem, aký je časový harmonogram teraz ešte, pán predseda, ale možno by ste mi mohli v tomto smere poradiť. Ja, ich bedanke mich herzlich. Äh, es gibt keine Dobre, srdečne ďakujem. Už sa nikto ďalší nehlási do diskusie, pokiaľ ide o náš časový harmonogram. Zatiaľ to vyzerá tak. Aha, prepačte. Na Líbe je dátum 11. Lehota 11. apríl. U nás je to 13. apríl. Takže lehota na prekladanie návrhov vyprší 13. apríla, do ktorých majú všetci kolegovia príležitosť predkladať svoje návrhy. To je pre nás najdôležitejší termín. 9. mája sa má potom hlasovať, ak všetko pôjde hladko. Ak sa nikto ďalší k tomuto nehlási, tak by sme prešli k ďalšiemu bodu. Výborne, takže Eniza. Takže stanovisko na túto tému. A Na to by som poprosil pána Butareliho, aby prišiel sem e, dopredu, takže výmena názorov a prezentácia s pánom Butarelim o stanovisku Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich, äh, wenn Sie einverstanden sind, mit dem Tagesordnungspunkt 4 beginnen. Takže ak by ste dohovo, do, súhlasili, tak by som äh, začal. Pána Butarovi by ho by som rád medzi nami privítal a uh, umožnil by som mu uh, už uh, teda priamo uh, in media zrestúpiť do témy, ktorú sme si stanovili dnes. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eh, som veľmi rád, že môžem dnes eh, prispieť eh, toto prezentáciou k práci vášho výboru a som veľmi vďačný za pozvanie. Budem veľmi stručný, pokiaľ pôjde o to zhrnutie za minulý rok. A treba tu aj veľmi zaujímavú ďalšiu diskusiu zohľadniť, e, ktorá sa začala začiatkom marca na pracovnej skupine e, rady. Ehm, a tá, teda táto pracovná skupina sa zaberá práve presne týmito istými e, témami, ako Európsky dozorný úrad pre ochranu údajov ehm, viem, kooperujeme s ENISou eh, v mnohých oblastiach eh, eh, počačovej kriminality, notifikácií, princíp PBD, napríklad, o ktorom ste pred chvíľkou diskutovali, najlepšie technológie, ktoré sú momentálne k dispozícii a podobne. Toto vysvetľuje, prečo táto téma je pre nás tak citlivou a prečo podporujeme návrhy ktoré by zabezpečili plnú kontinuitu NEC a aj zmodernizovanie jej mandátu, ako aj posilnenie jej e, poľa pôsobnosti. Myslíme si, že takáto expanzia e, úloh by bola plne v súlade s príležitosťami ktoré e, Lisabonská zmluva pre Enizu vytvorila, pokiaľ ide o možnosť spolupráce nielen s policajnými zložkami, ale aj s orgánmi na ochranu osobných údajov. Takže z mojich komentárov ehm, vám vyplyne, že je tu prirodzená konvergencia medzi bezpečnosťou a ochranou údajov. A e, Dobrá bezpečnosť e, sieťových informácií je veľmi e, teda e, dôležitým kľúčovým faktorom na zlepšenie operácií súvisiacich s bezpečnosťou spracovania údajov. Vítam, vítame skutočnosť, že právne nástroje, ktoré sa vybrali v tejto oblasti, v forme nariadenia, avšak rozšírené úlohy agentúry kde ide aj o zainvolovanie e, orgánov na ochranu osobných údajov, aj policajných e, zložiek. Tieto body sú veľmi všeobecne formulované v celom návrhu. A z tohto dôvodu e, teda umožňujú širokú interpretáciu nariadenia Napríklad článok 3.1 písmeno K hovorí, že agentúra môže vykonávať akékoľvek iné úlohy ktoré jej zverí e, nejaký legislatívny akt únie. Vidíte, že takto otvorené e, ustanovenie e, môže predstavovať medzeru, ktorá by mohla vlastne byť negatívnou pre činnosť ENIZY. Takže aby sme sa vyhli právnej neistote, e, navrhujeme, aby e, znenie nariadenia bolo jednoznačnejšie a presnejšie, pokiaľ ide o jej úlohy v budúcnosti. A potom e, ďalšie naše komentáre sa týkajú požiadavkám asistencie zo strany ENIZY. Je tu trošku nesúlad v navrhovanom nariadení, pokiaľ ide o to, kto môže žiadať ENISU o asistenciu. Napríklad, ak si porovnáte skupinu úvodných ustanovení 7, 15, 16, 18 a 36 návrhu, Budem sa pozrieť aj na ďalšie články, ako napríklad 2, 1, 3 a 14. Vidíte, že na jednej strane sú tu e, odkazy, ktoré sa vyjadrujú za e, veľmi e, široký rozsah asistencie a iné práve túto zužujú a závisí to e, teda od e, organizácií v EÚ, e ktoré žiadajú takúto asistenciu. My sme toho názoru, že Lenica by mala mať možnosť kooperovať s celou EÚ ako takou a preto odporúčame, že všetky úrady, agentúry, orgány a inštitúcie, rovnako ako členské štáty, by mali mať možnosť žiadať o asistenciu ENIZY. Tento otvorený prístup by ENIZE umožnil vykonávať svoje funkcie tam, kde by e, to bolo najviac vyžadované v EÚ. Samozrejme, vyžadovalo by to, aby e, ENISA bola selektívnejšia, ak by mala byť e, efektívna. A ďalšia skupina komentárov sa týka najlepších techník, ktoré sú k dispozícii. Každá inštitúcia EÚ, agentúra a tak ďalej Ehm, má e, svoju vlastnú misiu, e, svoje aktivity a mala by byť tak, e, referenčným bodom v tejto oblasti. A to je obzvlášť relevantné v oblasti bezpečnosti a nových technológií. A z tohto dôvodu je naozaj potrebné, aby sa uplatňovali najlepšie e, techniky, ktoré sú k dispozícii na internej úrovne, tak aby e, táto agentúra bola modelovou pre ostatné organizácie. Z nášho pohľadu by toto umožnilo agentúre byť v lepšej pozícii, e, pokiaľ ide o zabezpečovanie bezpečnosti spracovania osobných údajov, pretože bezpečnostné opatrenia sa budú uplatňovať v prvom rade správne, teda na poli agentúry samotnej. Dôležité je aj to, že e, agentúra bude e, musieť byť v úzkom styku s priemyslom, aby e, vlastne mala stále aktualizovaný prehľad o tých najlepších technikách a postupoch a, aj priemysel by mal prínos takéhoto intenzívneho dialogu. Takisto žiadame o doratočné objasnenie, pokiaľ ide o e, úlohy, nové úlohy pre ENIZu a spracávanie osobných údajov. Návrh nešpecifikuje, či niektoré z úloh, ktoré agentúra má mať, e, by sa týkali aj spracovania osobných e, údajov. pričom niektoré z týchto úloh sa týkajú aspoň z časti spracovania osobných údajov. A toto e, si celkom iste bude vyžadovať osobitné opatrenia, ktoré budú potrebné. A z tohto dôvodu odporúčame e, e, že ak agentúra má spracovať osobné údaje v dôsledku svojich úloh, naredenie najprv takéto niečo má zabezpečiť, umožniť a flexibilným spôsobom má stanoviť, v ktorých eh, prípadoch spracovanie má byť umožnené, za akými účelmi a aké tam majú byť zábezpeky. A eh, ďalšie eh, objasnenie odporúčame, pokiaľ ide o kooperačné kanály, kanály spolupráce, permanentná skupina zainteresovaných strán, ktorá má pomáhať ENISE, je veľmi dobrým návrhom, ale myslíme si, že Návrh by mal takisto predpokladať konkrétne e, kanály a mechanizmy spolupráce. Preto navrhujeme, aby sa tam explicitne spomenulo, že takéto zastúpenie e, národných e, orgánov pre ochranu osobných údajov by sa malo v rámci tejto siete vytvoriť. Takže ide o pracovnú skupinu podľa článku 29. A takisto ide o ustanovenie eh, o neinterferencii, pokiaľ ide o národné eh, orgány na ochranu osobných údajov. A potom ďal, náš posledný návrh sa týka úloh eh, riadiaceho výboru. Vo vysvetleniach k tomuto návrhu sa spomínajú určité upresnenia a my z tohto dôvodu odporúčame, ten prístup, ktorý si naradenie zvolilo, ale ešte navrhujeme, aby tieto úlohy sa vzťahovali napríklad aj na menovanie interného e, úradníka e, na ochranu e, údajov, na zlepšenie bezpeč- bezpečnostnej politiky a aj pre oblasť teda spolupráce s orgánmi na ochranu údajov. Takže toľko k stanovisku Európskeho dozorného úradníka pre ochranu e, údajov. E, jasne teda zdieľame tie ciele, ktoré sa týmto navrhom e, sledujú, akurát sme za väčšiu jasnosť a presnosť. A pokiaľ ide o diskusie na rade, myslím si, že sme našli podporu zo strany mnohých členských štátov, pokiaľ ide o náš návrh, ktorý si túto presnosť a jasnosť žela. Ja nežiadam od vás, aby ste eh, príliš veľa detajlov eh, požadovali, ale myslím si, že je toto dobrá príležitosť eh, zlepšiť toto nariadenie, zaviesť tú väčšiu jasnosť, a, ale pritom nemusíme zachádzať do príliš veľkých detajlov. Srdečne ďakujem a Predtým, než umožním e, kolegom, e, aby sa e, vyjadrili, chcem povedať, že obmedzujem rečnícky čas na dve minúty. Pán Kala sa hlási ako prvý. A ja by som chcel poďakovať pánovi Butarelimu za, za jeho text a aj za jeho vysvetlenia. Máme naozaj veľké eh, eh, skúsenosti, eh, teda v úrade Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a jeho návrhy sú naozaj veľmi rozumné. Vítam návrh pána Buterliho, všetkým, pokiaľ ide o to, aby ENISA sa stala e, akýmsi vzorom e, pre najlepší, najlepšie postupy. Aj pokiaľ ide o tie vzťahy s ostatnými e, inštitúciami v Európskej únii a podporu pre ne, to sa mi tiež páčilo. A potom mám ešte prosbu pre pána Butareliho, súvisí s tým, Ehm, ako si e, e, on predstavuje, že by e, bolo možné zviditeľniť lepšie úlohu NISI a jej fungovanie, jej existenciu, aj pokiaľ ide o občanov, pretože ochrana údajov je dôležitou tematikou, súvisí aj s ochranou osobných údajov Vzdelávanie a informovanosť tejto oblasti sú veľmi e, dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz Charles Chichester. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež by som chcel poďakovať pánovi Butarelimu za jeho komentáre, ktoré sú veľmi nápomocné a konštruktívne. Chcel by som sa ho iba spýtať, pokiaľ ide o druhú prioritu, ktorú spomenul a ktorá súvisí s asistenciou a nekonzistenciou. Súhlasím eh, s pánom Buterelim eh, v tom, že všetky orgány v EÚ by mali mať eh, možnosť kontaktovať Enizu a požiadať o asistenciu, ale chcela by som sa ho spýtať na jeho názor, pokiaľ ide o rozhranie medzi Enizou a súkromným sektorom, e, ktoré v tejto oblasti je teda veľmi významné. Ako si myslíte, že by sa e, e, tieto vzťahy v tejto oblasti mohli rozvíjať. Ja si myslím, že tu hrozí riziko zaplavenia Enisy množstvom žiadostí o projekty, je to e, oblasť, e, ktorá sa nachádza v silnom raste. pokiaľ ide o bezpečnosť e, internetových sietí a podobne. A súkromný sektor je tam veľmi veľká miera inovácie v tejto oblasti, preto môže byť veľmi napomocný pre ENISu. Vy ste to už spomenuli, napríklad aj pokiaľ ide o výmenu informácií o najlepších postupoch Takže mohli by ste e, trošku nám približiť vaše úvahy, pokiaľ ide o vzťahy medzi Enizov a súkromným sektorom? E, teda a nielen pokiaľ ide o vzťahy medzi Enizou a e, verejnými inštitúciami. Chcel by som sa pána Butareliho, či chce odpovedať. Nech sa páči. Ďakujem vám za vaše reakcie. Myslíme si, že flexibilita, ktorá sa viackrát objavuje v návrhu, e, je kľúčový element na zváženie. Všetci si myslíme, že ENIS sa by bola v budúcnosti lepšou skutočným centrom odbornosti od podporný e, prvok novej, novej siete súkromných a eh, verejných aktérov. Opakovane sa vo eh, zdôvodnení objavuje, že ENISA nebude plniť operatívne úlohy, ale naopak oblasť, eh, oblasť notifikácie o bezpečnosť, porušeniach bezpečnosti je, je, je nový, nový rámec, ktorý ste práve diskutovali. A oblasť počítačovej kriminality je teda ďalšou oblasťou, kde e, podpora novej kultúry je skutočne oblasťou, kde by ENISA mala byť v úzkom kontakte s e, aktérmi oveľa relevantnejším spôsobom. A práve preto si myslíme, že časť e, uznesenia, ktorá sa, ktorá sa týka e, regulovania, by mala byť lepšie vyjasnená, aby tu bol selektívny, ale nie reštriktívny prístup. Myslím si, že znalosti e, týkajúce sa porušení a opravných prostriedkov, ktoré by sa mali zaviesť včas do verejných i súkromných sietí. Už to sú ďalšie prvky, ktoré treba zvážiť. Takisto výskum je oblasťou, kde inštitucionálne investície majú svoje miesto. Nie sme tu na to, aby sme, aby sme nahrádzali jej sú a brali jej úlohy Mali by sme len zdôrazňovať, že je tu úzky vzťah medzi ochranou údajov, jednotlivými problémami. My s nimi spolupracujeme s ENISO, pokiaľ ide o, tú prvú oblasť e, um, spolupráce v oblasti e, informovania o porušeniach bezpečnosti. Určitá, určitá jasnosť komunikácie medzi aktérmi. Ďakujeme. Chcela by Komisia, kolegovia z komisie, chcete niečo doplniť? Ďakujem za možnosť e, v mene komisie komentovať. stanovisko e, dozorcu k návrhom emisí. Všetko sme, ho, všetko sme to prijali po vydaní návrhu komisie, takže je to prvá možnosť pre Radu a Európsky parlament ujať sa iniciatívy pri návrhoch týkajúci sa dozorcu ochrany údajov a pozrieť sa na to, do akej miery toto možno zapojiť do záverečného uznesenia vo forme pozmenujúcich návrhov. K dvom aspektom, ktoré sú podľa mňa dôležité, by som sa rád vyjadril. Mnohé z tých návrhov dozorcov pre ochranu údajov, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov v agentúre, sú už v agentúre činné, aktívne, nie sú e, súčasťou skutočného, súčasného mandátu NEC, ale sú implementované rozhodnutiami riadiacej rady to sú také všeobecné orientácie a tiež rozhodnutia exekutívnych riaditeľov agentúry, ktorí sú, ktorí sú zodpovední za každodenný chod a personálne otázky agentúry, vrátanie väčšiny spracovania osobných údajov v agentúre. Domnievame sa, že by bolo lepšie, keby to takto zostalo. To, uzne, to nariadenie je tu na to, aby sa obracalo na tie najdôležitejšie body a detaily týkajúce sa ochrany údajov e, by mali podľa nás zostať na ramenách výkonného riaditeľa a dozornej rady. Možno, že by bolo lepšie vyjasniť, že naozaj riadiaca rada agentúry má dozornú úlohu v tejto otázke a je zodpovedná za implementáciu pravidiel ochrany údajov. Pokiaľ ide o ďalšie aspekty ENISY, e predovšetkým pokiaľ ide o úlohy, prístup komisie bol taký, aj že poskytujeme čo najviac flexibility agentúre. Koľko je len možné, aby sme vytvorili úlohy, ktoré budú trvácnejšie a nebudú závisiť od terajšieho vývoja, ale ktoré budú relevantné aj o 4 roky. V tejto oblasti rozvoj ide veľmi rýchlo. Ako som už povedal, je na parlamente a rade rozhodnúť sa, čo chcú zmeniť. Ďakujem. Bedanke mich, Herr Buttarelli, möchten Sie... Ďakujem. Pán Potarelli, chcete ešte niečo doplniť? Som vám veľmi vďačný za tieto posledné komentáre. A rád by som dodal, že cieľom našim je byť ambiciózny a flexibilný a tieto pojmy nemusia byť v rozpore, keď chcete čo najväčšiu transparentnosť, aspoň pokiaľ ide o kľúčové body. Všetci chceme aby e, e, ENISA lepšie pomáhala komisii, lepšie uľahčovala spoluprácu, lepšie pomáhala členským krajinom a výzva je ozaj vytvoriť a zaviesť globálnejší prístup s ohľadom na bezpečnosť, najlepšie technológie a s ohľadom na boj proti počítačovej kriminalite. Je na čase, aby sme e, preklenuli ten rozdrobený prístup, e, fragmentáciu na úrovni členských krajín. Myslím si, že ste v najlepšej pozícii vyvážiť tieto ambície na jednej strane a jasnosť na strane druhej. Ešte poznámka pána Čičestra. Ďakujem za priestor Chcel by som len poďakovať komisii za jej komentáre. Je veľmi e, užitočné e, to, čo ste povedali, že ide o slova, ktoré boli formulované po návrhu nového mandátu. To nám totiž všetkým uľahčuje život, pokiaľ ide o zmeny. Chcem vám poďakovať. Myslím si, že všetci ideme jedným smerom. Chceme aby tá agentúra mala ten správny rámec, v rámci ktorého bude môcť fungovať, ak chceme byť precíznejší. Myslím si, že vaša prezentácia bola veľmi napomocná pre mňa ako správodajcu. Ďakujem. Tiež sa vám poďakujem, bez toho, že by sme sa opakovali. Pán Butarali, aj vám, kolegovia, za otázky a informácie. Bolo to veľmi užitočné. Je to proces, na ktorý ešte potrebujeme e, čas. Mini vypočutie bude 26. mája v lete štúdia. E, bude nás to naozaj sprevádzať ešte častejšie. A preto vďaka, že sme dnes mohli intenzívnejšie o téme hovoriť a bod týmto aj uzatváram. Gut, da wir heute richtig gut... Keďže dnes, pokiaľ ide o využitie času, sme naozaj efektívny. Prejdime k ďalšiemu dvojbodu. Sú to dva oddelené body, ale obsahovo spolu súvisia. Ide o 7. E, rámcový program výskumu a v prvej časti tu máme hostia, einmal durchwühlen. Das Müll und alles dabei. Ähm, ich darf Herrn Rolf herzlich begrüßen. Privítam srdečne pána Rolfa Annenberga, predsedu expertnej skupiny pre predbežné hodnotenie 7. rámcového programu. Vy ste e, si dali tú námahu a e, zamýšľali ste sa nad tým, čo možno urobiť lepšie, čo bolo možno dobré, čo sa dá spraviť ešte lepšie Vítam vás teda a dám vám možnosť v krátkosti nám predniesť to, čo e, vy chcete e, ako také medzihodnotenie vyzdvihnúť a potom kolegovia budú mať možnosť dať vám doplňujúce otázky. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ide o predbežné vyhodnotenie 7. E, rámcového programu a ja dnes popoludní vám vysvetlím kontext a organizáciu tejto evaluácie, naše hlavné zistenia a zo pár slov takisto, e, pokiaľ ide o naše odporúčania a výhľad do budúcnosti. Najprv snáď zo pár slov k pozadiu. Rozhodnutie o 7. rámcovom programe hovorilo, že by sa malo zrealizovať predbežné hodnotenie e, E, nie neskôr než v roku 2010, najneskôr k tomuto e, okamžiku. Takisto určité čiastkové revízie v rôznych oblastiach ako Rada, e, Európska rada pre výskum, ďalej, ďalej finančný nástroj pre zdieľanie rizik. Táto vyhodnocovanie malo vyhodnocovať 10 nezávislých odborníkov z komisie Mali sme sedem stretnutí od marca do oktobra minulého roku a správu sme potom zaslali komisii 12. novembra minulého roku. Neprejdem teraz podrobne cez všetkých, e, teda nepopíšem životopisy všetkých tých členov, a e, je to ale e, zmes ľudí, ktorí sú z, naozaj z výskumného a z výskumnej oblasti, z, ale ľudia ďalej potom skôr viac z oblasti politík a evaluácie a tiež niekoľko predstaviteľov priemyslu z veľkých i a jeden teda tiež z malého podniku. Ak sa pozrieme na mandát, sedem otázok. Poprvé, či sme dosiahli všeobecné cieľ. Ako možno posúdiť dopady programu na jednotlivé politiky? a tiež e, úloha FP7 v globálnom kontexte. A potom veľmi zaujímavá otázka, pretože tu bolo veľa novo zavedených nástrojov do FP7, či tieto opatrenia sú efektívne. A opätovne potom, ako by sme lepšie mohli riešiť e, prierezové veľké výzvy. Zjednodušenie samozrejme zostáva dôležitou otázkou. A takisto našou úlohou bolo poskytnúť názor na otázky, ktoré boli e, podstatou e, evaluácie FP7. Pre našu skupinu, pre mňa samotného, to bol naozaj výhodou, že, to, e, že ten mandát bol taký široký. Keď, keby ste mali mandát veľmi úzky, tak by ste sa mnohým veciam nemohli venovať. My sme, sa, my sme presvedčení, že podstatnejšej časti mandátu v našej správe pokryté sú. Sme na pol ceste, tak povediac, pokiaľ ide o 7. rámcový program a je priskoro skonštatovať, aký dopad tento výskum bude, výskum bude mať e, na Európu. Sú tu však už zistenia, ktoré sa použiť dajú a rád by som povedal, že údaje a údaje, teda e, materiály na pozadí boli oveľa lepšie ako v prípade šiestého výskumného programu. Je tu veľa monitoringu. E, robili sme aj e, vyhodnocovanie našich vlastných metód a takisto oslovovanie úradníkov komisie, aké skúsenosti môžu prispieť oni. Pokiaľ ide o kvalitu odpovedí, už toto e, ukázalo, že všetci berú tieto úlohy veľmi vážne. Boli tu mnohé štúdie, ktoré sa vykonávali rôznymi krajinami, ale aj nezávislými expertami. Takisto množstvo e, rozhovorov, interviu s mnohými aktérmi, výskumníkmi a ľuďmi z mnohých organizácií, ktoré pracujú vo výskume. A potom veľmi široká konzultácia v lete so zainteresovanými na sieti, kde sme dostali viac ako 500 odpovedí. Takisto sme kontaktovali národné kontaktné body v Únii, všetkých tých, ktorí sa angažujú vo výskume. Všetci títo ľudia e, sa podielali a bolo ich niekoľko stovák. A teraz k výsledkom naše hlavné posolstvo, a verím, že je veľmi dôležité, program, 7. rámcový program jednoznačne prispieva e, k európskej vede a k rozvoju európskeho výskumu a tejto oblasti. O tom nemožno pochybovať. Funguje. Ale sú tu problémy samozrejme v určitých aspektoch jeho implementácie. Poprvé je veľmi dôležité, aby sme E, boli pozitívni v tých oblastiach, ktoré sú dobré. A teraz sa pozrime podrobnejšie na silné stránky programu. Poprvé je veľmi veľký, má obrovský zásah, záber a je to určite výrazná pridaná hodnota e-, pre EÚ. Ak sa pozriete, že najväčšia časť spolupráce na FP7 e, je práve tou jedinou cestou k dobrej krížovej spolupráci vo veľké, veľkom rozsahu. Takže je dôležité, aby tento program mal určitý dopad. Kvalita, vedecká kvalita FP7 bola aj spochybňovaná. My sme však presvedčení, že opak je pravdou. Dosiahli sme naozaj veľmi dobré úspechy, štúdie to dokazujú a v, mnohom prípa- v mnohé zistenia a, a výsledky majú excelentnú kvalitu. Takisto je dôležitá mobilita, aby sme zvýšili kvalitu výskumu a zistili sme, že máme dôležitú mieru pri, prispievania eh, v oblasti výskumu a školení a zaškolovania. Takisto počas týchto rokov máme veľmi pozitívne dopady na infraštruktúru výskumu. Finančný nástroj na zdieľanie rizík bol e, revidovaný oddelenie, je považovaný za efektívny a takisto e, da sa dobre zvládajú tendre a je tu jasná, jasný dôkaz, že tu máme pozitívne vyváženie medzi národnými snahami a inováciami e, na úrovni priemyslu za prostriedky, ktoré sú investované. Mnohé aj dostávame. Máme tu aj oblasti, kde si myslíme, že možno veci ešte zlepšiť. Administratívne zaťaženie, k čomu sa ešte síce vrátim, ale ním začnem. Mnohí výskumníci, mnohé podniky, pre ne je veľmi ťažké prejsť týmito zložitými procedúrami, hoci sú tu zlepšenia, ktoré nastali Potom po druhé, výskum je spojený s rizikom. Je tu veľké riziko vo výskume a musíme, musí byť možné, um, ehm, prichádza do úvahy aj neúspech. Takže musíme zmeniť rovnováhu medzi rizikom a dôverou, pretože dôvera je zásadná pre výskum. niekedy máme pocit, že je potrebná väčšia e, tolerantnosť, pokiaľ ide o riziko e, chyby. Pokiaľ ide o účasť žien, to sa zlepšilo, ale ešte stále sme ďaleko od cieľa 40 Pokiaľ ide o priemysel, tak z čísel vidíte, že účasť sa znížila aj v FP6 a to pokračuje aj v FP7, ale nie sme si celkom istí, pretože štatistické údaje, pokiaľ ide určité opatrenia, napríklad spoločné e, technologické inovácie, e, nemajú ešte jasný výsledok. Nemôžeme povedať, či je to absolútne isté. Ten trend Eh, pokiaľ ide o túto účasť. Pokiaľ ide o malé stredné podniky, tak tam sme blízko 50-percentného cieľa, ale ešte sme ho nedosiahli. No a teraz eh, niektoré nové obavy, o ktorých diskutujeme. V prvom rade potreba oveľa väčšej eh, koordinácie výskumu medzi členskými krajinami a EÚ a dôvod je ten, že aj keď rámcový program je obrovský, sú tu veľké sumy prostriedkov v členských krajinách. Máme nové nástroje, kde spájame technológie v priemysle, technologické iniciatívy, tie sa vyvíjajú, ale sú tu určité stiažnosti, že je to príliš komplikované a nejaké, niektoré ďalšie problémy spojené s novými vstupmi, vstupmi nových krajín. Takže sú tu nové nástroje, článok 185, e, tak s tým máme veľmi málo skúseností, ale veľmi dobrých. Ďalšie spoločné programovanie je v začiatkoch, teraz je ešte ťažké vyvádza, vyvodiť z toho nejaké závery. Tiež máme jeden veľký problém, nízku úspešnosť v mnohých oblastiach FP7. Ďalší problém sa týka Európy európskej dvanástky, nie sú to nové členské krajiny, ale ich úspešnosť je nižšia ako úspešnosť EU 15. Takže niektoré staré členské krajiny mm, majú takúto nízku úspešnosť, ale diskutujeme o tomto probléme intenzívne. Ďalší problém je čas grantov a čas potrebný predtým, ako podšlete vaše návrhy a e, kým sa dostanete k financiám. Je tu veľká rôznorodosť v rôznych častiach eh, FP7 a to si vyžaduje lepší manažment, lepšie riadenie. Kam by to malo všetko smerovať? Pokiaľ ide o zvyšok FP7, ale aj pokiaľ ide o FP8, eh, mali by sme sa strediť na veľké výzmy. Vieme, aké sú to klimatické zmeny, konkurencieschopnosť, energetické dodávky a starnúca obyvateľstvo Potrebujeme tiež lepšiu rovnováhu medzi výskumom a inováciami a tiež e, tretia časť tzv. E, e, znalostného trojuholníka vzdelávanie by malo byť lepšie zapracované do výskumnej politiky. Ak chceme dosiahnuť lepšiu integráciu výskumnej politiky v členských krajinách na úrovni EÚ, potrebujeme nové myšlienky. Tiež si myslíme, že potrebujeme v pozerať sa na medzinárodný rozmer rámcového programu a zlepšiť prepojenia medzi rozličnými hráčmi e, v oblasti výskumu, medzi univerzitami a podobne. Máme 10 odporúčaní, alebo hlavných 10 odporúčaní. Ak si prečítate správu, tak tam nájdete mnoho ďalších odporúčaní, ale tie najdôležitejšie sú, ak chceme dosiahnuť ciele inovácií a európskeho oblasti, európskej oblasti výskumu potrebujeme prekonať fragmentáciu vo výskume, musíme sa sústrediť a e, teda sústrediť sa na hlavné e, ciele, tam, kde je potrebná kritická masa. Po druhé, potrebujeme vysokokvalitný výskum a na to potrebujeme infraštruktúru. V tejto oblasti sa urobilo veľa v posledných rokoch. E, je tu tzv. cestovná mapa. Ehm, je absolútne zásadné pre európsky výskum, aby sme stimulovali infraštruktúru už v začiatkoch programov. Pokiaľ ide o financovanie, máme pocit, že sú dôkazy, že prostriedky sa vynakladajú veľmi dobre program e, vynakladá viac prostriedkov na, začiatku ako, na konci ako na začiatku a podľa mňa by sme mali zachovať e, úroveň financovania, ktoré program potrebuje v ďalších etapách. Potrebujeme dobré sklpenie inovačných stratégií a potom zjednodušenie. Ak sa opýtate kohokoľvek, kto je súčasťou tohto procesu, aký je najväčší problém rámcového programu, tak dostanete tri odpovede. Zjednodušenie, zjednodušenie, zjednodušenie. To je veľký problém, tiež technického charakteru, ale aj politického. Nemôžeme vyriešiť problémy s jednodušením len v technickej oblasti potrebujeme aj politické rozhodnutie. A čo navrhujeme v rámci FP7 je implementácia všetkých opatrení, ktoré už sú k dispozícii a v ďalšom rámcovom programe by sme mali využiť finančné nariadenia. Tiež sme presvedčení, že pokiaľ ide o rovnováhu medzi e, prístupom z hora nadol a naopak, tak e, rovnováha by je ťažká, pretože teraz sú, e, ten je náš priestor celkom bol taký úzky a to vytvára problémy pre, pre e, vedcov a malé a stredné podniky a potrebovali by sme širší priestor, bol by to veľa efektívnejšie. Ako som povedal, je tu veľa nových nástrojov, ktoré boli zavedené v FP7. Ako viete, je oveľa jednoduchšie vytvárať nové veci, ako sa zbaviť tých starých. A preto navrhujeme moratórium na nové nástroje. Žiadne nové nástroje, až kým e, nevyužijeme tie, ktoré už máme a nerozvinieme ich dostatočne a nevyhodnotíme ich. A potom účasť žien. Ďalší problém, ako som povedal, či cieľ je 40%, ale je ťažké sa k nemu dopracovať. Obyvateľstvo, alebo teda um, počet žien uh, vo vedeckej obci dosahuje asi 30 um, To sa odráža v zložení panelov, ale uh, toto musia predovšetkým členské krajiny brať veľmi vážne. Pokiaľ ide o členské krajiny, ktoré nie sú dostatočne zastúpené, tak máme pocit, že možno mm, rámcový program pre vedu a výskum to nemôže vyriešiť. Musíme uh, um, do toho zapojiť štrukturálne fondy. No a FP7 je otvorená, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, ale je jej veľmi málo a je rozptýlená, takže potrebujeme novú stratégiu aj v tejto oblasti. A medzinárodná spolupráca by mala byť súčasťou všetkých častí programu. No a na záver niekoľko krátkých poznámok v F, k FP8. Nemôžeme o tom diskutovať teraz. Uh, ale budete o tom diskutovať už čoskoro. Niekoľko myšlienok, pokiaľ ide o ciele ďalšieho rámcového programu zapracovať e, vo väčšej miere priemysel, lepšie to prepojiť s výskumom a inováciami. Tiež sme presvedčení, že by tu mal byť e, silnejší cieľ, pokiaľ ide o výzvy, potom strategická orientácia na medzinárodnú spoluprácu a tiež prepojenie medzi výskumom a inováciami a reťazcom v oblasti výskumu, ako aj vzdelávaním. No a znovu potrebujeme oveľa lepšiu koordináciu medzi členskými krajinami a úrovňou EÚ. Program výskumu by sa mal štrukturovať mal by tu byť excelentnosť, konkurencieschopnosť. E, hovorili sme o nových iniciatívach, ktorých autormi je priemysel e, a podobne. To je koniec mojej prezentácie a teraz som pripravený diskutovať e, s vami na akúkoľvek tému. Ja, meine Damen und Herren, das waren die... Dámy a páni, takže to boli prvé informácie. Teraz tu máme niekoľko žiadostí o slovo. Začneme s pánom Odím. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvé slova k pánovi Anabergovi eh, z mojej strany sú slova blahoželania. Chcem, aby ste odovzdali ostatným expertom naše blahoželania teda zo strany nášho výboru, pretože tento dokument je dôležitý a umožňuje nám pracovať na uznesení s ohľadom iniciatívnej správy a dokumentov, ktoré sú na stole, takže e, stanovisko rady, naše hodnotenie a oznámenie komisie budú týmto ovplyvnené. Chcel by som vám položiť viacero otázok. Máme pocit z vášho hodnotenia, že sa zacielujete na 7. rámcový program, to je vašim poslaním, ale e, nepokrývate celkový verejný výskum v Európe, to znamená výskum v členských krajinách. Veľká časť výskumu sa deje v členských krajinách a máme pocit, že nepovedal by som, že lietadlo nemá pilota, ale máme pocit, že táto koordinácia členskej krajiny EÚ nie je celkom e, vytvorená. Nemáme tu žiadne hodnotenie. Keď vidíme opis vášho poslenia, poslania e, tu nie je, takže nám mm, o tom nemôžete nič povedať, ale vzťahy členských krajín a EÚ mi tu chýbajú. K zjednodušeniu naozaj ďakujem, že nás podporujete, pretože od absolutória z 2007 vedieme tento boj e, s komisiou. Vítam pani Karvajo, ktorá urobila výnimočnú správu v tomto ohľade a je teda dôležité, aby sme o tom hovorili. Viete, pán predseda, aj k šiestému rámcovému programu boli mnohé reklamácie ohľadom e, byrokracie a ja, pokiaľ ide o budúcnosť, trvám na tom, že musíme vyriešiť e, tieto problémy z minulosti. Takže toľko niekoľ, k niekoľkým postrehom. Ďakujeme vám a e, pán e, predseda Rol, rád, rád by som vedel, či teda neboli, nebola tu pokrytá časť zdieľaných rizik, nástrojov zdieľaných rizik. Neviem, či budeme mať v našom výbore prezentáciu aj ohľadom hodnotenia zdieľaných rizik. Herzog als nächste. Pán Herzog nasleduje. Or somebody else who named Thanks, Chairman. I Herzog. <laughs> no, I was not sure that I... Nie, nebola som si istá, či sa mám prihlásiť uh, na začiatku tak veľa ľudí bolo predo mnou, ale ešte raz ďakujem pekne za prezentáciu pána Annenberga. Mám niekoľko otázok, ktoré sú podobné ako otázky pána Odyho. Myslím, že je absolútne zásadné, aby sme hodnotili FP7, ale mám, špecificky sa zaujímam o uh, niektoré časti vášho prejavu, e, nízka úspešnosť v mnohých oblastiach. Čo to znamená? Čo znamená nízky úspech a čo sú tie mnohé oblasti? Sú to nové v rámci FP7, alebo sú to tradičné oblasti a nedarí sa tam dobre. No a uh, Tiež nízka úspešnosť e, v 12 krajinách versus úspešnosť v, F, e, v Európskej 15. Neviem, či hovoríte, teda z toho prvého obrázku som pochopila, že nikto z 12 nebol prítomný v pracovnej skupine. Je to tak? Alebo tam boli kolegovia z tej 12 tiež? A tiež mám pocit, že musíme vyhodnotiť aj nové formy. Hodnotili ste napríklad e, nové formy, ako napríklad spoločné podniky. Vytvorili sme ich a zaujíma nás, či sú úspešné alebo nie. E, mali by sme ich rozvíjať, alebo nie sú úspešné a teda musíme nájsť nové formy. No a na záver, to, čo povedal pán Ody, musíme nájsť rovnováhu medzi činnosťami členských krajín a aktivitami EÚ. Tieto musia byť e, merateľné spoločne. Európska úloha má úlohy nielen v rámci FP7, ale aj v rámci koordinácie e, aktivít členských krajín, aby bola väčšia efektívnosť výskumu a rozvoja. Ďakujem za odpovede na tieto otázky a ďakujeme za to, že ste k nám dnes prišli. Ďakujem. Eh, ešte stručná odpoveď zo strany sekretariátu, pokiaľ ide o eh, risk eh, sharing. Um, ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich auch für die Präsentation. Dobre, ďakujem pekne, hovorí pán Rubik. Ďakujem za prezentáciu. Pre nás je vždy zaujímavé vypočuť si názor, ako prebiehajú takéto programy. Myslím si, že predsa len išlo o míľový krok a ja pôsobím aj v rozpočtovom výbore a navýšenie prostriedkov proti 6. rámcovému programu, preto vnímam ako dôležitý krok. Ako by ste e, vnímali navýšenie prostriedkov pre 8. rámcový program? E, budeme diskutovať o 100%, tak dostaneme 70, alebo vidíte tu nejaké e, možnosti pre vlastné prostriedky, napríklad z predaja emisí. Ehm, tieto ehm, prostriedky by totižto mali slúžiť na to, aby sa znižovali emisie CO2 a ako vnímate vlastne vývoj e, Európskeho technologického inštitútu v súvislosti so 7. rámcovým programom, keďže ide o e, inovácie, a je tu tendencia vlastne presúvať eh, túto tému smerom na 8. Eh, rámcový program. Eh, takže hovorí sa tu aj o programe, ktorý by mal podporovať pretavenie výsledkov výskumu do, do praxe, do uplatnenia v školstve a v priemysle. Takže ako vnímate tieto otázky? Ďakujem. Pani Madurel. Ďakujem pekne. Chcela som tiež poďakovať pánovi eh, Annenbergovi za jeho prítomnosť a eh, za jeho prezentáciu. Samozrejme, nie je to jednoduché. Pre nás je eh, táto téma veľmi dôležitá. preto, aj, pretože ešte predtým, než sa e, plne zhodnotí 7. rámcový program, musíme prijať už ten 8. Ja by som si preto želala, aby ste sa trošku do väčšej hĺbky venovali jednotlivým cieľom 7. rámcového programu a pretože niektoré témy ste e, len tak okrajovo načrtli. Napríklad pokiaľ ide o účinok 7. programu a stimulovanie súkromných investícií. Zdá sa, že tento program bol trošku úspešnejší v tejto oblasti než tie predchádzajúce. Neviem, či by ste k tomu mohli povedať niečo bližšie. A teda k tomu, ako fungovali e, nástroje a opatrenia v tejto oblasti Ehm, potom takisto tu bolo mm, pár vlastne stiažností, problémov, aj teda v oblasti miery zapojenia malých a stredných podnikov. To sa tiež len tak stručne spomenuli, takže zaujímavé ma bližšie informácie. A Rada by som aj vedela, e, do akej miery sa nám podarilo dosiahnuť e, ciele, ktoré sme si stanovili napríklad e, to, či Európe sa podarilo lepšie priťahovať medzinárodných odborníkov v oblasti výskumu a mladých výskumníkov. A ako e, funguje e, koordinácia na európskej, e, národnej a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o obsahy, ale aj financovanie. Často sa spomenulo, že finančné prostriedky EÚ neviedli k tomu, že by sa celkovo zvyšili prostriedky investované do výskumu a vývoja, že skôr suplovali e, vlastne financovanie zo strany vlád. A potom súčinnosť s inými programami spoločenstva. Bolo možné naozaj podporiť multidisciplinaritu a ako to e, vyzeralo so spoločnými e, výzvami. Pán De Angelis. Ďakujem, pán predseda. Vďaka za prezentáciu, ktorú e, som považoval naozaj za veľmi zaujímavú, aj preto, že téma výskumu je téma, ktorá je obzvlášť dôležitá. Je nutné investovať do výskumu, do inovácií a do mladých ľudí, do mladých výskumníkov a vedcov. Toto je veľmi dôležitá téma Takže prvá otázka, ako podporiť rast mladých výskumníkov pomocou nástrojov programu. A ďalšia otázka, ktorá mi leží na srdci. Vzťah malých a stredných podnikov s týmto programom pre výskum. Mám e, priame skúsenosti v tejto oblasti. Veľmi často je to veľmi zložité pre malé a stredné podniky môcť tieto programy využiť. Takže zaujímali by ma bližšie informácie, obzvlášť k tej časti týkajúcej sa zjednodušenia. Pretože často malé a stredné podniky, práve preto, že sú malé, nemajú tú potrebnú silu a nástroje na to, aby mohli čo najlepšie využívať tieto programy. Takže je dôležité zrevidovať systém financovania. Rozpočtové postupy sú tu veľmi e, komplikované, účtovné postupy sú komplikované. A bolo by možno dobré, aby sme podporili viac malé a stredné podniky a zamýšľali sa nad tým, ako znižovať náklady projektovania, ktoré sú e, značné teda pre malé a stredné podniky. A na záver realizácia 7. rámcového programu dnes sa e, tým zaoberajú mnohé e, zložky Európskej komisie, čo komplikuje situáciu, obzvlášť v tom prípade, kde treba mať jednoznačne, jednoznačný výklad e, pravidiel pre financovanie určitých projektov. Z takto dôvodu si myslím, že je naozaj nutné, aby sa vytvoril e, e, jednotný výbor, ktorý by zjednodušil takýto informačný tok, aby sa zjednodušilo aplikovanie 7. rámcového programu, čo by zlepšilo jeho celkovú efektivitu. Ďakujem pekne. Cukalas. Pán Cukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Άνερμπεργκ για την εδώ Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať pánovi Anerbergovi za to, že k nám dnes popoludní prišiel. Mám pár stručných otázok. E, nemám pred sebou konkrétne čísla, Ale predtým, než sa budeme zaoberať jednotlivými politikami a hodnotiť si jedný rámcový program, e, zaujímavý ma všeobecný obraz, prepojenie teda medzinárodná pozícia výskumu a technológií eh, Európskej únie. Nemyslím si, že eh, všetko vyzerá naozaj rúžovo pre Európsku úniu. Budeme sa tým zaoberať aj onedlho, keď budeme diskutovať o eh, správe kolegu na túto tému. medzi dnešným e, dňom a rokom 2020 e, chceme implementovať e, naše ciele, zameriavame sa na ne, ale nehovorili sme o tom, aké je naše celkové pozicionovanie sa v medzinárodnej oblasti, aké sú naše ciele, ktoré chceme dosiahnuť v tejto súvislosti. Takže, pán predseda, ja si myslím, že by bolo dobré mať to určité vypočutie, zorganizovať vypočutie na e, túto tému pozície Európy e, v celosvetovom meritku e, v oblasti výskumu, vedy a technológií. A v súvislosti teraz s cieľmi, ktoré máme pre rok 2020 alebo 2025, v tejto súvislosti už boli vykonané určité štúdie. Pán Anerberg aj hovoril o konkrétnych e, výdavkoch, financovaní, povedal, že sa tam určité problémy. Pani Karvalo už e, sa vyjadrila k zjednodušeniu postupov. Ja um, som prednedávno položil podobnú otázku komisii a dostal som odpoveď, že Niektoré z financovaných projektov ukázali mieru chybovosti 4 eh, eh, eh, pokiaľ ide o ich financovanie. A my hovoríme o 50 miliardách a štvor percentná miera chybovosti znamená naozaj milióny. Takže neviem, či sa tieto financie vynakladajú správnym spôsobom. Ja si to nemyslím. Ďakujem, eh, pán predseda, pri pani Karvalo, ďakujem za zaujímavú prezentáciu. Mám otázku k zjednodušovaniu a k štruktúre FP7. K zjednodušovaniu, ako ste povedali, máme dve skupiny opatrení. Jednu eh, k tých, ktoré sa môžu implementovať bez toho, že by sme menili finančné nariadenia z tejto skupiny opatrení ehm, komisia už implementovala mnohé a prednedávnom oznámila tri opatrenia za účelom zjednodušenia, ale ešte stále e, sa dajú urobiť určité veci e, bez toho, že by sme e, zmenili tolerabilnú mieru chybovosti alebo finančné nariadenia. Ja by som sa chcela spýtať, či by sme nemali v priebežnom hodnotení programu eh, sa zasadiť, aby sme implementovali všetky opatrenia, ktoré sú v našich silách, ktoré si nevyžadujú zmenu finančných nariadení. Takže zaujímavý ma váš názor na toto. Myslím si, že eh, náš názor v tejto oblasti je rovnaký, ale keby ste to mohli objasniť. A potom, pokiaľ ide o štruktúru 7. rámcového programu, myslím, že by sme že máme ešte stále dostatok času a rozpočtu, ktorý by nám mohol zmeniť, e, pomôcť zmeniť to, čo nefunguje dobre. Samozrejme, veľmi veľa častí 7. rámcového programu funguje veľmi dobre a tie nepotrebujeme meniť len preto, aby sme veci menili. Ale to, čo sa má zlepšiť, by sme sa mali snažiť lepšiť. A potom by ma zaujímal váš názor e, na tri veľmi e, stručné body. Pokiaľ ide o vyváženie, určitých eh, oblastí. Máme tu samozrejme Európsky výskumný, výskumnú radu, ale pokiaľ ide o eh, výskumný program, čo si myslíte o tom, aby sa vytvorila schéma pre budúce nové technológie v oblasti eh, ICT sa to využíva a možno by bolo dobre, keby sa to rozšírilo na iné oblasti sme rámcového programu, tak aby sme posilnili nové myšlienky aby sa posilnila eh, kooperačná časť programu. A ďalšia otázka. Pokiaľ ide o konzultácie na tému zjednodušovania, zaznelo veľmi veľa eh, názorov malých a stredných podnikov, ale aj teda k dizajnu jednotlivých programov. Eh, malé a stredné podniky hovoria, že tento e, dizajn je skôr e, upravený na štruktúry strednej veľkosti a e, nevyhovujú výskumu malých a stredných podnikov. Takže oni nám radia, aby sme naozaj zmenili dizajn týchto programov pre malé a stredné podniky v 7. rámcovom programe. A potom, pokiaľ ide o valorizáciu výsledkov a na to, aby e, vlastne vedomosti sa lepšie pretavovali do e, praxe, v minulosti sme mali e, hodnotový program, kde vlastne úspešné výskumné programy mohli žiadať o ďalší program na to, aby sa zvalorizovali výsledky tohto výskumu. Čo si myslíte o takejto schéme? Pretože nie je jednoduché implementovať inovácie sú potrebné schémy, ktoré by toto podporili, aby výsledky výskumu a vedy sa dostali bližšie k trhom. Toto by mohlo predstavať jednu z možností eh, na to, aby sme eh, posu, posilnili valorizáciu vynikajúcich excelentných výsledkov výskumu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Gutierrez Cortines. Yo he seguido muy de cerca esta evaluación, la he leído muchas veces y tengo... Veľmi pozorne som toto sledovala a prečítala som si aj e, vašu prezentáciu a mám pár otázok. K tým bodom, ktoré ste načrtli. Spomenuli ste nástroje inovácie, E, moratórium pre nové nástroje, dovtedy, kým e, nebudú tie staré prinašať dobré výsledky. Ale ja sa pýtam, čo sú to vlastne tieto výsledky? Aj vy by ste mali e, podstupovať určité riziko a zaoberať sa týmto. Súhlasím s tým, že tieto nástroje treba dobre využívať. Ale každý deň komisia s veľkou rýchlosťou chrlí nové nové e, návrhy. Takže tu sme to celkom, myslím, dobre všetko nesformulovali. A potom e, ešte otázka k vzťahu medzi výskumom a inováciami. Veľká časť výskumu je financovaná zo strany štátu. Aj v oblasti inovácií 70 e, týchto podnikov je teda štátnych, sú to veľké podniky. A štát sa nezaujíma o inovácie. Možno niečo financuje, ale sám neinovuje. Takže napríklad regióny, komuny, um, samozprávy, možno aj z eh, hospodárskych eh, dôvodov. Um, tu sa, sa tu možno nedieje toho dosť veľa, ale aká je podľa vás eh, úloha verejnej správy v tejto oblasti? A potom k tej slabej účasti niektorých členských štátov. Tu by som mala otázku. Ak teda E, ide o koordináciu, e, nemôže to fungovať. Myslím si, že by sme mali podporovať excelentnosť. A vtedy je naozaj potrebné podporovať tie krajiny, ktoré ju ponúkajú. Ak to si to teraz rozdelíme na krajiny, ktoré poskytujú prostriedky, E, tak nemôžeme e, tieto rozdielovať podľa toho, e, koľko vlastne daná krajina na rade vlastne do tohto programu venuje, tak to potom nebude fungovať. A potom, čo sa deje s univerzitami? Sú krajiny, kde jednoducho nefungujú administratívne E, postupy v tejto oblasti. Napríklad v Španielsku e, sa súkromné strany nemôžu zúčastňovať e, výziev. To znamená, že veľmi veľa vecí nemôže fungovať. Napríklad veľké nadácie, veľké nemocnice sú vylúčené. Takže veľmi veľa prostriedkov e, jednoducho nemôže e, tiec určitým e, smerom. A mňa by zaujímalo, či je to ojedinelá situácia, alebo či je tomu tak aj v iných krajinách. Kolega, kolegyňa Thompson. And, uh... Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za vašu hĺbkovú analýzu a prezentáciu témy sú to veľmi dôležité a páčia sa mi vaše závery, že pridaná hodnota v Európe pre e, výskumné programy je širokospektrálna, veľká škála. Potrebujeme tú pridanú hodnotu. A tiež a ako možno prispieť k schopnostiam výskumných štruktúr. Takisto ste hovorili o priestore e, pre zlepšenie a tu mi čo si chýbalo. Veľa sme hovorili o Eh, administratívnej, byrokratickej záťaži, ale nehovorili sme o obmedzeniach, pokiaľ ide o výskum. Keď tu hovoríme o priemysle tu v parlamente, eh, nehovoríme o fabrickej výrobe, nie sme predsa 20 rokov eh, v minulosti. Skôr je to význam taký, ako je nemecké slovo Wirtschaft, čiže hospodárstvo, nie, nie fabrické priemysel, Ide o vysoko vedomostné, kreatívne časti priemyslu. A tu by som chcela počuť niečo e, v štýle slova transdisciplinárnosť, čiže naprieč jednotlivými disciplínami výskumníci sa stiažujú, že chcú realizovať v e, Európe nanotechnológie a musia komunikovať s e, inštitúciami, ako možno prepojiť a robiť takéto e, výskumné štruktúry. Takisto pokiaľ ide o výzvy, areas appeal to transdisciplinarity, the population energy supply of course. Takisto by sme mali byť lepší pri výrobe obnoviteľných e, energií a takisto ako ľudia konzumujú energiu, ich stroje, ich, ich e, pracoviská. Takže tak trochu e, tá staromodná štruktúra výskumného programu by mala mať obohatenie o nové, nové štruktúry. A takisto tu odznelo, že potrebujeme implementačný program. Nemyslím si, že E, malé podniky potrebujú výskum. Nie, oni potrebujú transfer vedomostí, ktorý, ktoré sú výsledkom tohoto výskumu. Toto by mohlo byť snať zapracované ako súčasť inovačnej stratégie. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, máme teraz maličký problém. E, hlásili ste sa ešte mnohí ďalší. A náš host by rád aj odpovedal v prvom kole a možno e, ten ďalší bod našho programu, ktorý sa s týmto bodom zhoduje, by, možno by sme mohli aj ten vybaviť, inak to potom veľmi ťažko e, stihneme. Bolo by snáď zmyslplné, keby náš host teraz odpovedal a potom by sme pokračovali vo vašich e, prihláškach. Nech sa páči. V poriadku. Otázok bolo neúrekom a preto sa budem snažiť e, čo najviac z nich aj zodpovedať. Najprv e, pán Ody, pán spravodajca. No už pokiaľ ide o vzťah medzi tým, čo v tejto oblasti robia členské krajiny a čo robí e, Európska únia, to je veľmi dôležité určite. Ako ste boli správne povedali, nie je našim mandátom vyhodnocovať celý európsky výskum čo však my, e, čoho sme vedkami, tak to je to, že európske inovácie, európsky výskum sa vysporiadajú s týmito veľkými výzvami. Spolupráca medzi členskými krajinami a európskou úrovňou je dôležitá a je úplne e, jasné, že ak sa pozriete na tie prostriedky, ktoré sú tu a rôzne definície pre rozdelenie medzi e, jednotlivými časťami e, FP7, 5 až 7 celkový, celkového financovania. To znamená, že členské krajiny platia asi 95 až 85 alebo 85 až 95 Musíme nájsť e, metódy, opatrenia, postupy na to, aby toto všetko fungovalo FP6 mnohé, no, mnohé z tohoto bolo v menšom rozsahu možno. Článok 185 o spolupráci o tomto explicitne hovoril. A potom je tu ešte čosi ďalšie, a to je spoločný program spájanie zdrojov medzi členskými krajinami s cieľom naozaj e, sa potýkať s týmito výzvami. Je to veľmi dôležité v našom vyhodnocovaní i v našej budúcnosti, aby sme našli efektívne spôsoby spolupráce medzi členskými krajinami a európskou úrovňou. Takisto chápem, že je to jedna z vecí, ktorú diskutujete, keď e, koncipujete vašu správu. Ďalej ste hovorili o zjednodušovaní a myslím si, že sme, e, máme rovnaký názor Opätovne by som chcel zdôrazniť, že problém je to politický. Toto e, úradníci nevyriešia. Ak chcete e, implementovať implementačné pravidlá, potrebujete tú politickú podporu, inak to nejde. Pokiaľ ide o nástroj e, na zdieľanie rizík, Nuž, s tým vyhodnotením e, výsledkov súhlasíme. Výsledky boli veľmi dobré. Takisto asi pre, preto, že sme tu mali finančnú e, krízu. Ak sa pozrieme na otázku pani Hercog, máme tu, e, máme tu mieru úspešnosti, ktorá sa pohybuje e, v závislosti od danej oblasti v rôznych oblastiach. Napríklad v niektorých oblastiach nízka, bola nízka okolo 5 takisto sme našli nízku mieru úspešnosti ehm, v oblasti e, spolupráce, programy o spolupráci, napríklad e, humanitné vedy a životné prostredie, a problém spojený s týmito nízkymi mierami úspešnosti súvisí s tým, že ak si predstavíte všetku tú prácu, ktorú musia investovať e, e, výskumníci do návrhu, tak a ak si uvedomiete, že je to menej ako 10%, ktorá, táto miera úspešnosti, prečo by ste sa vôbec uchádzali? Takže je tu vlastne demotivácia uchádzačov, ak im poviete, že tieto miery sú takéto nízke. Pokiaľ ide o EU12, už e, ten obraz nemožno vnímať čierno-bielo. Jeden e, z členov našeho výboru, estonský kolega, e, hovorí o tom, že Estonsko sa vymýka z priemeru tých 12, tých ostatných krajín. Estonsko je celkom úspešné. Náš záver z toho je ten, že keďže FPS 7 je e, o excelentnosti a vytváraní kapacít, tak by sme sa mali pozerať na efektívnejšiu spoluprácu so štrukturálnymi fondami, aby sme e, problém naozaj e, ovládli. Ďalej potom, pokiaľ ide o nové formy spolupráce, tak tu máme veľmi málo skúseností. Ja sám si myslím, že je to veľmi zaujímavé, pretože sú to aktivity, kde vychádzame z toho, čo by chcel v oblasti spolupráce priemysel dosahovať. O tejto spolupráci však mnohé ešte nevieme. Takisto, eh, pokiaľ ide o vzťahy medzi členskými krajinami a, a európskou a, eh, úrovňou, na to som už odpovedal. Pán Rubich, keď som pracoval v Európskej komisii, vyjednával som smernicu o obchodovaní s emisiami, ale e, nikdy som si nemyslel, že by niekto, niekoho napadlo použiť prí, e, zisk z týchto povoleniek na financovanie výskumu. Nemám proti tomu nič, ale je to určite zaujímavý, zaujímavý nápad, ktorý však nebudem komentovať by ma nenapadlo, že niekto s takýmto niečím vôbec príde. Pokiaľ ide o EIT a CIP, nie je to súčasťou evaluácie, ale po, po tom, čo sme vyhodnotenie prezentovali, tak sme videli tie nápady, ktoré sa týkajú spoločného strategického rámca. Ak som to správne pochopil, tak ide o kombinovanie týchto rôznych snách. Myslím si, že toto vítať e, treba a bolo by oveľa ľahšie samozrejme zvýšiť efektívnosť, pokiaľ ide o inovácie a výskum. Nedávať všetko pod e, jednu, jednu strechu. Ja však toto nebudem hodnotiť, to sú skôr otázky preradu. Pani e, Madurel nadniesla otázku týkajúcu sa súkromných investícií. Je tu zo pár problémov. Poprvé, nevieme, koľko z prostriedkov sa v tejto spolupráci e, použije. Máme síce dobré štatistiky, pokiaľ ide o GTI, ale pokiaľ ide o zdieľanie rizik, zdá sa, že to funguje dobre Tieto nástroje sú určite čím si, čo treba aj naďalej e, podporovať. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, e, povedali ste to správne, sme blízko cieľov, ale sú tu vážne problémy. Nie je pre malé a stredné podniky zvládnuť všetky tieto byrokratické prekážky, keď sa uchádzate o prostriedky e, v rámci rámcových programov. Pokiaľ ide o Marie Curie o program e, a nápady v tejto oblasti. My sme veľmi za tento program. Bolo by však veľmi zaujímavé vidieť, do akej miery je tento program e, úspešný pre tých, ktorí s nej dostali prostriedky. Ale e, určite je to program na správnej ceste. Takisto ste spomenuli otázku koordinácie našich národných politík. Ako som už bol povedal, súhlasím, že je to veľký problém. Pán De Angelis e, sa pýta, ako možno získať e, na svoju stranu mladých vedcov. Nuž, očividne Marie Curie je dôležitá záležitosť, keď ide o E, zaškolovanie nových e, mladých vedcov a keď ide o zvýšenie mobility, tak ste, ste hovorili o problémoch pre malé a stredné podniky, problémoch pre ne. E, súhlasíme s vami? A tiež ste hovorili o rozdelení implementácie medzi jednotlivé generálne riaditeľstva v komisii. To sme nevyhodnocovali, ale určite sme sa pozreli na využitie agentúr a zistujeme, že po zložitom začiatku tieto agentúry teraz fungujú veľmi dobre a veríme, že je tu potenciál pre zvýšenie využitia agentúr e, aj v budúcnosti. Pán Cukalas položil otázku týkajúcu sa pozície európskeho výskumu v porovnaní s, e, s medzinárodnou scénou ten cieľ 3%, ktorý bol v Lisabonskej stratégii a ktorý máme v stratégii 2020. Už sme ďaleko od takéhoto cieľa, sme okolo hodnoty 1,5%. Určité krajiny v Európe, napríklad Švédsko a Fínsko, dosahujú viac ako 3%, ale ak chceme byť naozaj konkurencieschopní v porovnaní napríklad so Spojenými štátmi alebo inými krajinami okolo sveta, ktoré, ktoré zvýšujú svoje e, príspevky na e, výskum, musíme nevyhnutne dosiahnuť náš, náš cieľ 3%. To je nevyhnutné. Tú, tú, ten, e, tú, tú výšku 4%, ktorú ste spomenuli, neviem si predstaviť, že to je pravda. Podľa mňa je to menej. Ale čo sa snažím tvrdiť ja, je to, že treba zmeniť rovnováhu medzi dôverou a rizikom, pretože prostriedky treba aj stratiť, keď, keď e, tie výskum. Nie kvôli e, podvodom, ale sú aj, totiž aj nápady, myšlienky, ktoré nefungujú. Tak to chodí. Treba teda pri, prijať určité rizika a dôverovať e, e, ľuďom, keď e, formulujú svoje zámery, že sa plnou vervou a ochotou vrhajú do týchto projektov, musíte im určitý priestor, dať im určitý priestor na manévrovanie. Pani Caravaglio tvrdí, povedala hneď na začiatku, že všetky opatrenia, ktoré sa týkajú zjednodušenia, ktoré e, sa prerokovávajú, by sa e, mali implementovať. S tým 100% súhlasím. Pokiaľ ide o ERC, e tak určite ste nechceli e, povedať viac komentárov, ale určite máte užitočné komentáre ku spolupráci, pokiaľ ide o budúcnosť. Malé a stredné podniky určite predstavujú, majú problém, že totiž naozaj je potrebný určit, určit, sú potrebné skúsenosti na to, aby ste zvládli aplikáciu rámcového programu, ale máme tu, e, máme tu napríklad aj program, kde malé a stredné podniky sa môžu naučiť, ako spolupracovať s danými ponukami, ponukanými programami. Pokiaľ ide o komercio, e, komercionalizáciu, o ktorej ste hovorili, nuž len, e, môžem s vami len súhlasiť, je to dôležitý bod, nad tým sa treba ešte viac zamýšľať. Pani Gutierrez eh, Cortines, vy ste hovorili o moratóriu. Eh, ja som mal na mysli to, že sme vyvinuli no, množstvo nových nástrojov pre FP7. Nielen komisia, ale aj rada a parlament boli naozaj veľmi kreatívne. Máme tu GTI, EEC, máme tu spoločnú technologickú iniciatívu a tak ďalej a tak ďalej. A čo my považujeme za moratórium, je to, že nemali by sme hneď všetko zastaviť. My si myslíme, že predtým, než vyvieme niečo nové, mali by sme sa naozaj pozrieť na svoje vlastné portfólio, čo funguje a čo nie. So všetkými týmito nástrojmi, viete, nuž tá kapacita inovácií, potrebujeme nové a nové nástroje, čo však my robíme, vytvárame naozaj zmetok e, medzi vedcami, pretože prerokováva sa toľko vecí, toľko nových pravidiel, takže implementujeme nové nástroje, pozrieme sa, čo je dobré, čo je zlé, ale nevynach, nevynachádzajme nové veci pre, tento, pre toto obdobie. Yes, uh, on innovation. Inováciám a k tomu, čo sa deje na ktorej úrovni inovácie sa dejú lokálne to je samozrejme, inovácie sa nedejú v Bruseli, ale dôležité je to, že vy tu vytvárate, ra, vytvárate rámcové podmienky pre inovácie, ktoré inovácie zjednodušujú a um, sprostredkovávajú ich pre členské krajiny. Takže hoci samotné inovácie pochádzajú zo spodnikov členských krajín, je jasné, že bez krokov uh, z strany EÚ bez rámcových podmienok sa proste neuskutočnia. Súhlasím s tým, že excelentnosť je dôležitá. Vo všetkých častiach programov potrebujeme teda nehovorili sme o univerzitách nejak špecificky, ale potrebujeme modernizáciu toho, čo sa deje e, na univerzitách, to je vítané. A potom e, ďalšia rečníčka definícia e, priemyslu. Nemáme na mysli výrobný priemysel a, ani Wirtschaft, ale je to taký širší význam. No a samozrejme, posledné komentáre sú presne tie, ako moje názory. E, sprostredkovanie e, vedomostí malým a stredným podnikom je prvoradé Eurostars, pokiaľ ide o pomoc malým podnikom, by mohli byť veľmi užitočné. Ďakujem. Milé kolegyne a kolegovia, prosím. Francesca Casio. Please, micro, please. S mikrofónom, ale prosím. Poder kombinar eh, los dos debates. Myslím, že nemôžeme skombinovať obe diskusie. Hovoríme o hodnotením, ktoré sa udialo. A potom ďalšia diskusia je návrh parlamentného spravodajcu, ktorá je napojená na hodnotenie, takže je to trošku také zmiešané. Možno by sme mohli prejsť priamo na diskusiu na tému pána Odyho, ale naozaj nie je to to isté. Stimmt, deswegen habe ich das ja eben gesagt. Es war ein Vorschlag, weil wir in der Máme tu naozaj časový problém. Ešte sedem ľudí sa hlási o slovo. Ak sa všetci vyjadria, tak nestihneme e, diskusiu k téme pána Odyho. Buď teraz skončíme diskusiu teraz a prejdeme k ďalšiemu bodu, alebo sa budeme snažiť tej druhej diskusii e, vlastne zohľadniť aj to, e, o čom ste diskutovať teraz. Takže neviem, pani Butekhofer, ek... Matias. Tieto mená, ktoré som práve prečítal, sa chcú vyjadriť. E, takže neviem, ako e, by ste to uprednostňovali. Robíme Ale naozaj len pol hodinu. Ak každý e, bude hovoriť len minútu, možno nám to vyjde. Súhlasíte s touto jednou minútkou? Pani Ek. I, I wish that we... Mali by sme hovoriť o tejto téme na nasledujúcom stretnutí koordinátorov, pretože tí, ktorí sú na poslednom mieste na zozname, majú rovnakú dôležitosť ako tí, ktorí sú uh, na začiatku a vy by ste mali rovnako rozdeliť rečnícky čas ako predseda. No ale zostaňme mm, priateľský. Ja sa naozaj snažím, aby každý vždy sa mohol e, vyjadriť. E, čas ľudí príde až o hodinu neskôr, čas nemá nikdy čas každý by chcel e, sa venovať tomu bodu na programe, kedy práve on má čas, potom tie body presúvame, celý týždeň ja tu, tu mi už začínajú chýbať tie optimálne e, rieže, riešenia. Prepačte, že to hovorím tak e, jasne. Pomaly sa musíme naozaj rozhodnúť, v akej forme chceme pracovať. Keď e, pôjdeme bod po bode, tak jednoducho, pani Ek, nezostane nám čas na bod e, pána Odyho. Iný návrh nemám. Buď e, teraz krátime rečnícky čas, alebo sa nebudeme venovať bodu pána Odyho. Sú tu tieto dve možnosti. Neviem, za ktorú, ku ktorej sa prikloníte. Záleží na vás. On... Určite chcem hovoriť k obom témam. Zaujímali by ma aj odpovede k obom témam. Also Vorschlag. By sme, ja som teňová správodajkyňa k správe pána Odyho, mali by sme posunúť túto správu, pretože diskusiu, ktorú máme teraz, je veľmi dôležitým prvkom spojeným s touto správou. Takže pokračujme a posuňme ten ďalší bod pretože inak eh, sa nám to proste nepodarí. No uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme. Možno každý predsa len eh, eh, sa bude môcť dostatočne dobre eh, teda vyjadriť, takže pokračujeme v diskusii. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som tiež poďakovať pánovi Annerbergerovi za jeho prezentáciu. Musíme znížiť byrokraciu a musíme investovať viac do výskumu aplikovaného výskumu. Takže to sa mi zdá zásadné v rámci FP7. Druhá poznámka. Pred niekoľkými rokmi som sa zúčastnila hodnotenia 5. rámcového programu pre vedu a výskum a môj záver po tomto vyhodnotení je následovný. Nemôžeme porovnávať kofinancovanie, ktoré sa musí vytvoriť v rámci malého podniku a e, takéhoto procesu v rámci veľkého podniku. Vzhľadom na to, že malý podnik nemôže dosiahnuť rovnakú úroveň kofinancovania, všetky tieto malé podniky e, nemožno penalizovať preto, že nemajú rovnakú úroveň e, e kofinancovania. Takže keď sa e, klasifikujú malé podniky, keď sa klasifikujú podniky, tak malé podniky by mali mať iné kritéria ako veľké vzhľadom na to, že e, rozpočet e, e, je, je nastavený na tie veľké. Potom je tu financovanie určené, malo by tu byť financovanie určené len pre malé a stredné podniky. Ďalšia pripomienka, pokiaľ ide o finančné zdroje a zdroje um, financovania odlišného charakteru, tak podľa charakteru zdroja financovania, pre ktoré sa predkladajú žiadosti, kritéria sú veľmi odlišné. Čo to znamená? Ak chceme mať prístup k maximálnym zdrojom financovania, je potrebné vyplniť všetky, splniť všetky tieto kritériá. A teda nie je možné všetky tieto nové zdroje e, financovania využiť. Takže mám následovný návrh. Bolo by užitočné, keby sme mali konvergenciu všetkých kritérií hodnotenia a všetkých kritérií, ktoré je potrebné splniť, aby sa dosiahol prístup k financovaniu. Ďakujem. Pani Ek? Najskôr by som chcela zablahoželať expertnej skupine ku kvalite práce a kvalite správy. To je jeden z najdôležitejších dokumentov, ktoré tu máme za dlhý čas v tomto výbore bude to dôležité nielen pre e, hodnotenie FP7, ale aj pre plánovanie a rokovanie o FP8. Pokiaľ ide o koordináciu medzi výskumom e, a vývojom v rámci 7. rámcového programu a inými nástrojmi, ako sú napríklad štrukturálne fondy, tak e, hlavná zodpovednosť je na komisii Chcela by som sa poprosiť komisiu, aby prišla s názormi o, o tom, ako koordinovať oblasti ako napríklad aplikácia, financovanie, IPR, ostatné praktické veci, ktoré by mohli byť základom pre spoluprácu. Mm, nástroje, mm, ktoré momentálne máme, nekonvergujú alebo mm, nenapomáhajú kombinovanej, mm, kombinovanému použitiu všetkých ostatných nástrojov. Úspešnosť, e, výsledky, tak tu si myslím, že DG Research by mal prísť e, s informáciami nielen o úspešných a neúspešných projektoch, pretože my musíme e, mať argumenty, prečo by sme mali využívať prostriedky na výskum a inovácie aké výsledky programy e, vytvorili. A tieto informácie e, takmer nie je možné nájsť, aj keď strávite dni na internete a stretnete sa s kompetentnými osobami. A po tretie, nové nástroje. Jedným z problémov e, spoločnej technologickej iniciatívy je, že sa snaží vyriešiť predošlé neúspechy. A to znamená, že sa to vytvorilo ako nový nástroj, ale administratívne e, e, nariadenia to zablokovali. A to je škoda. Podľa mňa moratórium by mohlo fungovať. Ale dôvod, prečo sa vyvíjajú nové nástroje, je ten, že ľudia nemajú nástroje na zmenu toho, čo nefunguje. Takže prichádzajú s novými vecami, pretože je to jednoduché. A to je poučenie pre nás všetkých nie som si istá, že moratórium je e, to správne slovo, aby mm, sme dosiahli tento výsledok. Potom neúčasť a mm, špecificky v priemysle. Úroveň účasti priemyslu sa znižuje v každom rámcovom, ďalšom rámcovom programe. A keď sa pozrieme na celkové financovanie v oblasti výskumu a inovácia, ak to porovnávame Európu a e, e, USA, tak prostriedky sú približne rovnaké. Politická úroveň v EÚ a v USA taktiež. Ale ak porovnáme tú súkromnú sféru, tak rozdiely sú obrovské. Chcela by som, aby komisia prišla s návrhmi o tom, ako priemysel zaangažovať v programoch na výskum a vývoj. Mm, potrebujeme priemysel, pretože inak nedosiahneme excelentnosť. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, tak e, musíme rešpektovať rozhodnutie, ktoré sme prijali a je trápne, že tieto princípy a rozhodnutia sa nerešpektujú. Toto by sa malo brať do úvahy, pokiaľ ide o audit. Článok 185 e, 5, e, tak e, v tejto oblasti som rokovala o bonusovom programe. Ten sa týka výskumu v Baltskom mori. Pokiaľ ide o spoločné technologické iniciatívy a čisté nebo, to všetko platí aj v, pre článok 185 a tu sa vraciame k, k jednodušeniu a k účinnosti, efektívnosti. A na záver, komentár k, mm, k systému obchodovania s emisiami. V poslednom dialogu o ETS, kde som bola ako teňová spravodajkňa, bolo vyhlásenie Rady a komisie, že sa polovica príjmov z dražieb strávy na vy, e, vynaloží na výskum a vývoj a s tým spolené oblasti. A dúfam, že komisia aj rada dodržia svoje sľuby a využijú 50 príjmov z dražieb z ETS na tento cieľ. Môžete sa pozrieť na dve oznámenia z komisie z útorka. Jeden sa týka energetickej efektívnosti a druhé oznámenie sa týka mm, cestovnej mapy 2050, aby sme získali argumenty, prečo by sa toto malo urobiť. Ďakujem. Andrew. Andrew. Pán predseda. Pán Enciu hovorí, najskôr chcem poďakovať e, našmu hostovi za jeho správu a prezentáciu. Veľká väčšina vecí už bola potvrdená mojimi kolegami a ja chcem hovoriť o jednom, jedinom aspekte, na ktorom mi veľmi záleží. A síce tento veľký posun a rozdiely medzi členskými krajinami EU12 a EU15. Predovšetkým z pohľadu účasti na programoch výskumu a vývoja. Ak e, náš host môže reagovať na moju otázku, tak by som chcel, aby mi povedal, akými prostriedkami je možné znížiť tento rozdiel. Je isté, že vlády týchto členských krajín ehm, neprejavili vôľu pochopiť dôležitosť výskumu a inovácií. Dokonca e, prach chudoby by sa mohol zredukovať práve vďaka výskumu a inováciám. Ako podporiť tieto nové členské krajiny, aby sa viac angažovali v oblasti výskumu? Z môjho pohľadu aj pokiaľ ide o infraštruktúru, tak je tu veľký rozdiel e, v čase prechodu medzi komunizmom a novým režimom. E, veľká časť našej výskumnej infraštruktúry bola zničená a teraz je zastaraná. U všetkých týchto členských krajinách existuje veľký potenciál na nešťastie tu nie sú investície zo strany člensk- starých členských krajín. E, v prípade Rumúnska veľká časť mladých vedcov radšej emigruje do USA, aby mohli pracovať a nie do EÚ. Ďakujem. Voor, het, eh, voor wat er nu ligt. Het geeft je ook wat tijd, als je later spreekt, toch nog eens even naar de samenstelling van de commissie te kijken, van de experts. Ik heb Ďakujem pekne, pán predseda. Bolo by dobre, keby sme poznali e, zloženie tejto komisie, či sú to Fíni, Dáni, Švedi a podobne. Hovorili ste o tom, ale nevysvetlili ste, aký je dôvod tohto zloženia. E, je to séria krajín, ktoré sú pobrežné alebo e, Um, čo tam zohráva úlohu ich um, moc na mori, alebo čo to je? Je to zvláštne, že ide o ľudí, ktorí sú na pobreží, buď v Pobalti, alebo uh, pri Atlantiku. Boli ste predstavom tohto klubu, ale nespomenuli ste, prečo ste prijali takéto riešenie. Je tu tiež otázka solidarity, geografickej solidarity. Takže Mám otázky, mohli by ste nám možno porozprávať e, niečo o tejto otázke rovnováhe. A potom ešte otázku pani Ek. Je to taký vlajkový projekt, e, kde sú činnosti, ktoré sa veľmi týkajú zodpovednosti tejto komisie. Potom štrukturálne fondy. Myslím, že by sme možno mohli využívať viac regionálnych fondov, aby sme budovali infraštruktúru. E, zvlášť e, teda to je dôležité. 46 miliárd sa má vynaložiť práve na budovanie infraštruktúry zo štrukturálnych fondov. Takže preskúmali ste tieto veci, máte čísla? Hovorí sa o monofondoch. E, Komisia chce využívať tieto fondy práve na tieto cieľa. Čo si o tom vy myslíte? Možnosť e, využitia zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Toto všetko sa neimplementovalo a aký je na to dôvod? Um, thank you. Um, thank you for... Ďakujem pekne a ďakujem e, za to, že hovoríte o excelentnosti. A ja som určite videla niekoľko excelentných e, programov, ktoré boli financovanie práve z týchto zdrojov. Nejde len o to, čo sa deje v Európe, ale miesto Európy e, v širšom svete inovácií a výskumu sme menej konkurencieschopní, ak sme menej aktívni a musíme sa sústrediť na tie zásadné výzvy, pretože pre mňa by sa práve tu mali vytvára, e, vynakladať e, peniaze. Zjednodušenie je absolútne kľúčová a je pre nás veľmi frustrujúce, pre nás, ktorí pracujeme na správe pani Kajvajo, máme odporúčania o zjednodušení, ktoré sú početné a potom sa nič neudeje. Je to kľúčové pretože nezjednodušujeme. Uh, a problémy pretrvávajú. Prečo sa malé a stredné podniky nezúčastňujú? Pretože je to veľmi komplikované a svet vedy je malý a oni vedia, že ich sused zbankrotoval, pretože prostriedky neprišli vtedy, kedy boli e, slúbené. A tiež si myslím, že zjednodušenie môže byť súčasťou riešenia v EU12 v mojom členskom štáte, ktorý je mimo eurozóny. Sú veľmi komplikované problémy, ktoré sú spojené s výmenným kurzom a to by sa nemuselo e, stať, ak by nebolo mm, potrebné e, každý deň tieto problémy riešiť. Možno, že niektoré krajiny sa toho chcú zúčastňovať, takže zjednodušenie je naozaj kľúčové. A tiež mám otázku e, ohľadom kompromisu, ohľadom mm, priateľného rizika um, omilu. Možno, že je možný kompromis medzi tým, čo očakávame, že by mohlo pomôcť malým účastníkom a týmto názorom 4% 50 miliard. Áno, to je veľká suma peňazí. Ten finančný nástroj e, podľa mňa má veľký význam a kladiem si otázku, či súčasťou riešenia problému je to, že Európska banka pre roz- obnovu a rozvoj e, sa sústreďuje viac na eurozónu, alebo e, je tu zlá propagácia v členských krajinách. Viem, že je to prípad, určite je to prípad mojej členskej krajiny. Ale bolo by oveľa jednoduchšie získať e, vedcov, aby, aby žiadali o tieto prostriedky. Áno, potrebujeme zabezpečiť to, že pomôžeme krajinám, ktoré majú menší výskum, aby sa budovali kapacity a odblokovať tie časti, kde veci nejdu hladko. A tie štrukturálne fondy by sa mohli využívať lepšie, ale toto nie je štrukturálny fond. Je to fond na podporu excelentnosti a inovácií v špičkovom výskume, aby Európa bola lídrom v tejto oblasti. Takže musíme sa pozrieť na to, kam tie peniaze idú. Môžeme sa pozrieť aj na štrukturálne fondy, ale toto musí byť prvoradé. A potom niekoľko komentárov a podľa mňa táto správa je dobrá a musíme si zachovať toho pozitívneho ducha ohľadom toho, čo sme dosiahli. Ja som naozaj videla, že sa dosiahli vynikajúce veci práve vďaka financiám z tohto programu. Pán kolega, kolega Weber. Áno, pán predseda. Chcem sa sústrediť na aj jednu jedinú vec, ktorá už bola spomenutá, ale Mm, predstavím to trochu inak. Je možné vyriešiť tie hlavné nedostatky nášho európskeho systému výskumu, tá e, ťažkopádnosť, e, potreba zjednodušenia, e, trojnásobného zjednodušenia, ako to bolo navrhnuté, tým, že zachováme rovnaké štruktúry. Čítal som veľmi zaujímavú správu môjho priateľa, profesora Ivminiho, ktorý e, rieši túto otázku a on navrhuje štruktúralnú reformu. Neviem, či je to realistické, ale navrhuje teda je to správa Európskej rady pre výskum a navrhuje transformovať Európsku radu pre výskum, čo je výkonná agentúra na právnu, nezávislú právnu jednotku, ktorá bude mať reálnu právomoc rozhodovať a bude sa priamo zodpovedať za vedeckú stratégiu a za administratívnu správu. A rád by som poznal váš názor na túto správu a váš názor na to, čo by sa dalo reformovať v oblasti štruktúr, pretože ak prejdeme k podrobným opatreniam a budeme ich akumulovať, tak neviem, či vyriešime tento problém hlavných nedostatkov, ktoré poznáme už dávno. A eh, ak ich budeme riešiť, tak v reále um, urobíme len veľmi malý pokrok. Kolega Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também quero começar por felicitar uh, o trabalho que nos... Ďakujem. A ja by som chcela eh, poblahoželať eh, spravodajcovi k tejto téme. Ja si myslím, že je naozaj veľmi dôležité venovať sa tomu predbežnému hodnoteniu rámcového programu. Nie, nielen preto, že ide o najväčší výskumný program sveta, ktorý je financovaný z verejných zdrojov, ale aj z rôznych ďalších e, dôvodov. E, veľa už toho zaznelo, nebudem to opakovať. E, už len pár nových bodov z mojej strany. Takže k téme zjednodušovania. Multiplikácia, diverzifikácia rôznych nástrojov, Ja som sa e, zúčastnila na určitých e, veciach a e, často sme sa cítili ako nejaké myšky v laboratóriu, lebo sa na, na nás testovali nové prístupy, takže Mali sme sami e, pocit, že sme boli my e, predmetom výskumu, ale na druhej strane zase tento program umožnil zrealizovať mnohé dôležité projekty. A aj pani Karvelov spomenula dôležité e, body. Ďakujeme za to. Myslím si, že budeme ešte užšie spolupracovať. A ešte pár všeobecných bodov. Nemali by sme zabúdať na to, že ide o Európsky výskumný program. A program s mm, teda, zložkou financovania zo strany EÚ. A sú tu potom aj rozdiely v rámci európskeho rámcového programu um, v oblasti spolupráce, um, ľudských zdrojov, kapacít. A rozdiely v rámci Európskej e, únie neboli e, dostatočne dobre zhodnotené. A o to práve ide, e, keď chceme posilňovať spoluprácu aj na e, celosvetovej úrovni. To sa nám podarí iba vtedy, keď naše interné rozdiely prekonáme. U niektorých investície sú vo výške ani 1%, u niektorých 3%. A ak niekto chce byť medzi tými 50, eh, eh, ktorí sú na špičke, eh, tak vidíme, že je tam veľmi značná koncentrácia určitých krajín, výskumných ústavov, univerzít alebo podnikov. Sú to stále tie isté krajiny, stále tí istí, ktorí sa tu silne zúčastňujú. Nemecko, Francúzsko, Anglicko. Tí sú vždy v tej prvej 50. Portugalsko eh, v žiadnej z kategórií nepatrí k tým najlepším 50. To len ako príklad. A potom ešte ďalší bod, ktorým by sme sa možno mali venovať v Nie, nie, treba tu podporovať aj kohéziu v Európe. Eh, aj táto oblasť je veľmi dôležitá pre kohéziu. A ide potom aj o ľudské zdroje. Tu už bolo vyvinutého veľa úsilia, predovšetkým v oblasti mobility. Alebo aj e, nástrojov e, ako program Marie Curie. Sú to skutočne veľmi dobré nástroje. Ale nie sú to nástroje pre konsolidáciu e, kariéry e, vedca, pretože ešte stále táto ostáva kari- e, kariérou veľmi neistou. A Máme tu aj veľmi rozdielne e, pracovné východiská, ktoré vedú k mnohým nerovnostiam. A potom ešte ďalšia pripomienka súvisí s prioritami. Definícia priorít. Tá je samozrejme motivovaná politicky. To však nemôže viesť k tomu, že nebudeme vykonávať aj e, príslušné hodnotenie. V rámcom programy sa musíme pozrieť, či politické priority, ktoré sme si stanovili, aj dosiahli tie želané výsledky. Napríklad silne sa financovala určitá technológia, potom e, bolo povedané nie, prechádzame k nejakej inej technológii, takže napríklad v prípade nanotechnológií a podobne. Samozrejme, ide tu o politické priority, ale mali by sme zbierať aj e, určité konkrétne údaje a hodnotiť tieto e, projekty, e, či sa splnili naše priority alebo nie, pretože často máme dojem, že si e, volíme určité módne priority, témy, o ktorých sa práve diskutuje a potom sa roztočne nehodnotia. Ďakujem pánovi Odimu. Je pre mňa veľmi dôležité povedať, že konečne je na čase, a by sme v tých posledných dvoch rokoch, ktoré ešte pred sebou máme, sa zaoberali aj s hospodárskou e, krízou a venovali sa jej. Ešte sa budem e, teda Teraz by som sa chcel, chcel, chcel poprosiť nášho hostia, aby sa aspoň pokúsil odpovedať na e, otázky, ktoré zazneli. Komentár pána Anbergera je, že dostal pokyn e, nehovoriť dlhšie než 4 minúty. Takže pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tieto možnosť dostať 75%, financovanie je veľké, iba 50%, eh, ale opäť Ide o to, či eh, môžeme mať špecifické programy eh, čisto iba pre malé a stredné podniky. Ja som v tejto oblasti dosť skeptický, pretože dôležitosť tejto oblasti je, že kooperácia medzi univerzitami, malými firmami a veľkými firmami je dôležitá, treba ju podporovať. A potom pani Ek eh, mala požiadavku na komisiu. Jedna požiadavka bola mm, pre mňa. Ak by sme mali rovnaké eh, pravidlá v rámci eh, CIP, Technologického inštitútu, aj nášho rámcového programu, bolo by to veľmi dobré. Neviem, presne, koľko e, financí tečie do JTI, e ale myslím si, že ten váš odhad e, by mohol byť veľmi dobrý. A potom ten rozpor medzi EU 12 a 15. Členské štáty samé musia si stanovovať výskumné priority, to je dôležité. Až potom môžu využívať štruktúralne fondy na zvyšovanie kapacity. Uh, Pán Van Nistelrooy spomenul otázku e, zloženia skupiny. E, možno ste si všimli, e, je tu taká severská koncentrácia, ale Suzana Boras, ktorá pracuje v Kodani, je španielka, takže by vás to nezavádzalo. Je to trošku nevyvážené. Dovolte mi, aby som vysvetlil, ako k tomu došlo prvom rade, keď ma požiadali, aby som prevzal túto úlohu, povedal som, že ma nezaujíma, kto bude v tej skupine. Chápem, že komisia má rôzne e, e úvahy, vyrovnanie sever, juh, e, východ, západ, ženy, muži, priemysel a podobne. Jedné, čo ma zaujímalo, bolo, že mám mať 7 stretnutí a ja chcem tých, ktorí sa zúčastňujú, aby sa aspoň zúčastnili piatich e, stretnutí. Nuž a týmto sme vylúčili veľmi veľa potenciálnych e, členov. E, mali sme potom doratočných expertov e, z Rakúska, z Maďarska, Francúzska a tak ďalej. Úplne sme boli otvorení komukoľvek v Európe, kto by mal akýkoľvek názor Takže aj keď toto môže na papieri vyzerať nevyvážene, myslím si, že spôsob, ktorým sme postupovali, naozaj bol maximálne transparentný. Všetko sme si prečítali, čo nám každý poslal, každá organizácia, každá osoba. Takže myslím, že táto správa je vyvážená. A mali komentár k infraštruktúram a Eh, financova a facilite na financovanie a zdieľanie rizik. Z nášho hodnotenia eh, jedné z našich odporúčaní je, že eh, toto naozaj môže zohrávať dôležitú úlohu a doteraz táto možnosť nebola dostatočne dobre využitá. Súhlasím s tým, čo zaznelo na tému zjednodušovania. To je naozaj eh, kľúčová priorita. Nemôžem sa vyjadriť eh, k eh, vašemu návrhu k ETRI, ale je to zaujímavé, znie to zaujímavo. A pokiaľ ide o RSFF, neviem, či sa to takto zameriava na určité krajiny. Možno iní ľudia by to vedeli zodpovedať, ale vidíme, že je veľmi málo malých a stredných podnikov, ktoré sa zúčastňujú tohto programu. Myslím si, že e, môžeme zjednodušovať a zanechať si tu tieto štruktúry. Či už môžeme zjednodušovať RC a zjednodušiť to neviem, ale budeme sa tým zaoberať. Práve sme akceptovali závery, že to, čo RC robí, je naozaj vysokokvalitná práca. A na záver pani Matias. Samozrejme sú veľké e, rozdiely v rámci Európy. Ako ste povedali, keď sa pozriete na tých 50, e, ktorí sú na špičke, tak sú z určitých kútov e, v Európe. A mohli by sme sa, myslím, vrátiť k tomu, prečo rámcový program vôbec začal v minulosti. Samozrejme, excelentnosť vo výskume je dôležitá, ale takisto aj pomocou excelentnosti a jej posilňovaním by e, sme, sme chceli podporovať kohéziu e, a kooperáciu. No, myslím si, že som už vyčerpal čas, ktorý som mal k dispozícii. E, srdečne ďakujem za to, že ste boli medzi nami a že ste nás informovali veľmi podrobne. A to, že ste boli u nás dlhšie, než e, sme si naplánovali, e, značí aj o tom, že naozaj toto stretnutie bolo veľmi dôležité a potrebné. Takže srdečne ďakujem. Tento bod programu sme týmto vyčerpali. Ďakujem aj kolegyňam a kolegom. A práve som si e, vypo- som počul, že pani Ford v útorok nie je prítomná a pritom sa bude prerokovať jej bod. Takže možno by sme zajtra mohli sa venovať bodu pána Odyho, ak súhlasíte, a v stredu by sme e, sa mohli venovať bodu na programe pani Fordovej. Ak e, e, by ste súhlasili, tak dobre. Ak by sme o tom mali ešte diskutovať, tak to nebudeme meniť. Takže navrhujem, aby sme zajtra na miesto správy pani Fordovej sa venovali správe pána Odyho, ktoré by sa mali venovať teraz a v stredu by sme sa venovali správe pani Fordovej. Súhlasíte? Nikto nič nenamieta? Nevedel som uh, vlastne pred zaštím tohto bodu, koľko uh, vlastne prihlášok do diskusie bude. Pani Fordová, uh, ja tu nebudem môcť byť zajtra pred 12 pretože som na stretnutí s národnými parlamentmi a myslím si, že ich musíme naozaj e, rešpektovať, takže nechcem zmiznúť z toho stretnutia príliš skoro. E, takže zdá sa mi, že je tu dostatočný e, priestor na zmeny. Možno pre mojich tieňových spravodajcov by bolo dobre, keby sme to presunuli na stretu, ale zajtra po 12. by to tiež fungovalo. Ja myslím, že sekretariat všetkých poinformuje o tom, kedy v stredu sa buď stretneme. Takže teraz sme už zmenili e, týmto e, program zasadnutia, preto všetci aj tí, ktorí nie sú prítomní, musia byť poinformovaní. Takže súhlasíte s týmito zmenami v programe. A ešte teda objasníme, kedy, o koľkej presne e, sa e, tieto správy budú prejednávať, e, ktorý sme zmenili program. Týmto všetkým ďakujem a máme teraz schôdzu koordinátorov.